Dear colleagues, just in case you're wondering why we haven't started our meeting, I'm waiting for... Vážení kolegovia, pokiaľ si kladete otázku, prečo sme nezačali, čakáme na pána e, Panceriho. Á, práve prišiel. Dobre. Dobrý deň, pán kolega. Dobre, dámy a páni, vážení kolegovia, vítajte na prvom zasadnutí našeho výboru teraz v pondelok. Prídeme na prvý bod, prijatie programu. Pokiaľ nie sú nejaké pripomienky, eh, program prijam, prijatie, eh, príjmame, potom sú tu oznamenia predsedu, eh, ktoré nemáme žiadne. A potom bod 3, odporúčanie Rady komisii a SVČ v súvislosti s Líbiou náš kolega Pier Antonio Panceri je spravodajcom. Bolo predložených 183 pozmenujúcich návrhov a e, pán Panceri predložil 17 kompromisných návrhov a bez odkladov vám dávam, pán spravodajca Panceri, e, slovo, aby ste predstavili kompromisné návrhy a pozmeňovacie návrhy. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ospravedlňujem sa za meškanie. V prvom rade by som sa chcel poďakovať sekretariátu výboru AFET eh, a samozrejme za výborný duch spolupráce na tejto veľmi komplexnej téme, ktorou Líbia nepochybne je. Ako ste už povedali, rokovania nás priviedli k 17. Eh, pozmeňovacím návrhom kompromisným, ktoré pokrývajú väčšinu pozmeňovacích návrh. Preto táto eh, správa sa neobmedzuje len na to, aby vykreslila realistickú situáciu v Líbii, ale takisto sme chceli poukázať eh, nejaký spôsob, ako výjsť zo súčasnej krízy, berúc do úvahy limity a iniciatívy, ktoré sú momentálne k dispozícii. A samozrejme bereme do úvahy plány OSN, eh, ktoré sú jedinou možnosťou, ktorú sa musíme eh, uberať. A v súčasnosti považujeme za nevyhnutné, aby sme pokračovali vytvorením vlády národného koncenzu, ktoré by eh, umožnilo riešiť eh, situáciu v tejto krajine. Samozrejme, potvrdzujeme aj povinnosť eh, zarámcovať proces rekonštrukcie Líbie v súvislosti so širšou regionálnou stratégiou. A takisto poukazujeme na dôležitosť lepšej koordinácie zo strany všetkých koordinátorov a takisto musíme zorganizovať veľkú medzinárodnú konferenciu o Líbii a snažíme sa predísť izolovaným krokom jednotlivých štátov v tomto ohľade. A samozrejme, to je nevyhnutný predpoklad eh, vytvoriť eh, akýkoľvek jednotný národný proces v Líbii. A takisto do roku 2018 spolu e, s medzinárodnou podporou chceme s pomocou Benátskej výboru zlepšiť situáciu, pretože to by mohlo vytvoriť e, politickú legitimizáciu krajiny a tým pádom stabilizáciu celého štátu. Preto by sme chceli naštartovať čo najinkluzívnejší proces, e, ktoré by mohol zastupovať i tak jednak kmeňové organizácie, ale aj miestne organizácie v demokratickom e, procese. Odmietame akékoľvek porušenia e, ľudských práv a podporujeme plne hm, mandát Medzinárodného súdneho dvora. A čo sa týka migračných e, táborov a Musíme lepšie riadiť prílev a odlev ľudí z krajiny. Myslím si, že táto správa je nesmierne dôležitá a z mojej strany si ešte veľmi pozorne vypočujem akékoľvek pripomienky od tieňových spravodajcov a kolegov, ktorí by chceli prispieť k tejto správy. Samozrejme chceme dosiahnuť čo najlepšiu mieru koncenzu a konvergencie do uh, zajtra večera. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem, vážený kolega Pancery. Teraz máme indikatívne určený čas 10 minút na tento bod. A v súčasnosti Mám piatich prihlásených do rozpravy pán Štetina, Tanok, Lochbíler, Koso a pán Castaldo. Niekto iný ešte by sa chcel prihlásiť do rozpravy? pán Bettini, pán Hadži Giorgio. E, niekto iný ešte? Dobre, máme 7 rečníkov, mali sme skončiť pred 10 minútami, takže máme trošku matematický problém. E, dve minúty maximum rečníckého času. A buďte prosím čo najstručnejší. Pán Štetina, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za slovo. Vážení kolega, kolegovia, v prvom rade by som sa chcel poďakovať pánovi Panceramiu za a, ostatným kolegom z politických skupín, ktorí boli zaangažovaní na tomto procese. Zaoberal som sa Líbiou veľmi dlhý čas a takisto som skon- zorganizoval konferenciu, ktorá sa zaoberala situáciou v krajine. Tá sa uskutočnila, aby sme lepšie pochopili, čo naozaj potrebujeme, na to, aby sme vedeli pomôcť krajine, jej stabilite a takým spôsobom zabezpečiť bezpečnosť jej občanov a zároveň bezpečnosť utečencov a migrantov, ktorí sa v krajine nachádzajú v súčasnosti. Zatiaľ sme mali iba jedno stretnutie tieňových spravodajcov. Eh, k jednotlivým vyrokovaným kompromisným pozmeňovacím návrhom. Zatiaľ sme nemali dostatočnú príležitosť hovoriť o hlasovacom eh, zozname. Chceli by sme navrhnúť odložiť hlasovanie, ale dosiahli sme dohodu, ktoré môžeme podporiť. Preto by som sa chcel opätovne poďakovať eh, všetkým kolegom, Želám vám mnoho úspechov na zajtrašom hlasovaní. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším tieňovým spravodajcom je pán Charles Tenok. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ďakujem kolegovi Cerimo. Ja budem veľmi stručný. Ja som bol takisto e, prítomný na stretnutí tieňových spravodajcov, keď sme hovorili o kompromisných pozmeňovacích návrhoch. A myslím si, e, vzhľadom na to, že pochádzame z dvoch veľkých krajinách, ktorí sa zúčastnili na vojenskej intervencii v Líbii. Nemyslím si, že to bol ani anglický, ani francúzsky moment, kedy sme sa ukázali v najlepšom svetle, pretože Líbia je v súčasnosti na hranici toho, čo by sme mohli nazývať zlyhávajúcim štátom a samozrejme, máme odlišné názory od eh, ALDE, ale samozrejme musíme eh, podporiť akčný plán OSN pre Líbiu a dosiahnuť vládu, ktorá by bola medzinárodnou komunitou uznávaná a stabilizovať Líbiu. Eh, Líbia však čeli veľmi zložitej situácii. Je to krajina, ktorá je veľmi blízko pri Európskej únii a ktorá sa borí s obrovskými problémami, či už je to prevádzactvo alebo sídlo organizovaného zločinu, džihadizmu, islamského štátu a poskytuje základnú operácii pre Irak a Sýriu. Čiže je to celý katalóg problémov, ktorý sa týka stabilizácie Líbie. A samozrejme bol vytvorený trastový fond pre núdzové situácie, rovnako aj zo strany OSN. Musíme sa snažiť, aby sme prispeli určitou mierou stability a právneho štátu v tejto krajine, aj keď samozrejme to je dlhodobá ambícia. Do toho času musíme zabezpečiť aby EÚ mohla fungovať bezpečne, e, predovšetkým v oblasti e, pomoci, e, humanitárnej pomoci a riešila problémy aj na ďalekom juhu v pásme Sahelu v Líbii, kde musíme bojovať proti medzinárodnému terorizmu a preto podporujeme kompromisné návrhy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem Charles Tanok skupina zelených je teraz v súčasnosti väčšia ako skupina GUE, takže teraz e, pred GUE e, budú skupina zelených pani Lochbiller. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem, pán Panceri, za e, vybavenie rokovaní a za spoluprácu s našimi skupinami a za začlenenie našich návrhov do kompromisných návrhov. Naše pozmeňovacie návrhy sa sústredovali na menšiny a pozíciu žien pri dosahovaní dlhodobej politickej dohody a samozrejme podporenie regionálnych aktérov ktoré by išli proti nejakým vojenským operáciám bez e, príslušného medzinárodného rozhodnutia a e, samozrejme, ktoré by mali e, primeť Líbiu k ratifikovaniu utečeneckého dohovoru z roku 1951. Takže všetko je toto odrazené v mnohých kompromisných návrhov, avšak naša skupina nemôže podporiť tie kompromisné návrhy, ktoré sa zaoberajú migračnou politikou v Líbii. Napríklad nebudeme vyzývať na zintenzívnenie spoluprácu medzi operáciou Sea Guardian NATO a operáciou EÚ. Musíme predovšetkým podporovať e, Líbiu prostredníctvom e, misie spoločnej zahraničnej a obrannej politiky a akýkoľvek operácie, ktoré by nesplňali medzinárodné štandardy, odmietame. E, tešíme sa však na túto správu, ale budeme za ňu hlasovať ako za celok. E, kolega Panceri, ja som si iba e, prečítala informáciu v nemeckých novinách, že situácia v libyskej hafte je veľmi závažná. Ak to bude viesť k zmene Mm, vo velení libýskej armády, e, potom naše požiadavky správe budú neaktuálne, pretože sa rozputajú nové boje. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Tieňový spravodajca za skupinu GUE je pán Korsa. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Čo sme povedali pánovi Panceriumu? Myslíme si, že tieto sú kompromisné návrhy majú aj pozitívne dopady. Avšak situácia v Líbii je nesmierne dôležité. Povieme, čo netreba robiť. Hovoríme, že treba robiť eh, v Líbii robiť mnohé veci, avšak Líbia je totálnou katastrofou. Je to krajina, eh, ktorá má najnižšiu úroveň, život, životnú úroveň e, v Afrike. E, musíme bojovať proti otroctvu a otrokárstvu a sme svedkami toho, že islamský štát opäť získava svoje pozície na jednotlivých teritoriách. Myslíme si, že by sme si na plenárke mm, mali mať diskusiu, ktorá je otvorená a s otvoreným e, koncom a mali by sme hovoriť o špecifických pozmeňovacích návrhoch, aby sme vedeli, čo sa deje v Líbie. A samozrejme podporovať hraničné síly, ako sme povedali minulý týždeň, v inej oblasti, ktoré pomáhajú no, utečencom, ako napríklad Mare Nostrum. Avšak my nechceme migrantov, z migrantov robiť zločincov. Takže musíme sa pozrieť na to, aké je previazanie medzi talianskými ozbrojenými silami a ako bojujú proti ozbrojeným pirátom. Ale nechceme sa uberať týmto smerom. Ďakujem veľmi pekne, vážený kolega, pán Castaldo, ako spravodajca za FDD. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som sa chcel poďakovať pánovi Pancerimu za veľmi dobrú prácu, ktorú odviedol a za výmenu názorov, ako aj za absorbovanie niektorých našich návrhov do kompromisných návrhov. E, čo sa týka pozmeňovacích návrhov, ktoré spomínali ako aj kolegovia, musíme sa e, vysporiadať so smrťou generála Aftara. Vieme veľmi dobre, že jeho zdravotný e, stav sú kľúčové pre stabilizáciu nielen krajiny, ale celého Stredomoria. A musíme samozrejme že mať na pamäti, že toto môže viesť tak e, k pozitívnym ako aj negatívnym výstupom k situácii v Líbii, e, pretože vieme, že jeho neschopnosť pokračovať vo e, velení, respektíve jeho prípadné úmrtie, môže viesť napríklad odpadnúť odpadnutiu spolupráce so spojenca, spojencami a samozrejme aj k rozkladu ozbrojených síl Líbyskej republiky pretože tie sú úzko pre, previazané s generalasimom Aftarom. A samozrejme musíme chrániť predovšetkým eh, vitálne ropné infraštruktúry, čo je práca libyskej armády. A samozrejme sú tu aj ďalšie mm, výzvy, ktorým sme nikdy neriešili. A z tohto dôvodu je nesmierne dôležité, aby aj v rámci rozpravy na plenárnom zasadnutí sme zobrali toto všetko do úvahy a aby sme a mohli prípadne aktualizovať túto správu e, v závislosti od vývoja udalostí v nadchádzajúcich dní. Ja musím samozrejme podporiť e, akčného, e, podporenie akčného plánu OSN, ktorý je nevyhnutný na stabilizáciu Líbie a samozrejme musíme začať s rekonštrukciou eh, národa a krajiny a samozrejme musíme sa aj vysporiadať a postarať sa o lepšiu eh, solidaritu zo strany niektorých krajín, ktoré eh, pôsobia v tejto zmysle. Ďakujem veľmi pekne, vypočuli sme si teraz tieňových spravodajcov a máme ďalších kolegov, pani Batini, pán Schaffhauser, nikto iný. Ďakujem, ďakujem, pán predsedajúci. V prvom rade by som chcel uzatvoriť zoznam rečníkov a teraz pán Betiny. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, iba dve slova. Chcel by som povedať, že táto správa sa mi zdá veľmi dobrá, je konkrétna a samozrejme preukazuje aj veľkú znalosť situáciu nie len e, Libii, ale aj k jednotlivým podrobnostiam musíme vyslať jasný signál e, do tejto situácie, ktorá je veľmi zmetočná. A samozrejme e, pojednať túto situáciu v čo najširšom kontexte. Je nesmierne dôležité, že naše odporúčania e, sa musia prekrývať s jednotlivými iniciatívami, čo v tomto momente E, Talia, Taliansko robí a to, čo sa bude diať aj v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch na úrovni Európskej únie, vzhľadom na to, že táto kríza sa netýka iba migrantov, ako aj, e, ale aj historického e, vzťahu medzi Líbiou a Talianskom. Ďakujem. You, Ďakujem, pán Betiny. Pán Hači Čoču. Ďakujem, Ευχαριστώ και τον κύριο Παντζέρη για την έκθεσή του, η οποία πράγματι έχει αρκετά θετικά στοιχεία, μερικά τα οποία... Za túto správu, pán Pancieri. Ikona. Δεν χρειάζεται να πω Chcel by som, chceli by sme sa pozrieť na to, aká bude uh, budúcnosť. Nechceme sa odkloniť do toho, čo už bolo povedané a samozrejme nechceme spomínať organizovanú kriminalitu a tak ďalej a tak ďalej. E, je to neuveriteľný chaos. A samozrejme, toto e, predpokladáme smrť aj generála Aftara, čo samozrejme môže viesť e, a môže mať významný dopad. A toto je aj argumentácia vzhľadom na to, že hovoríme o tejto správe akým spôsobom môžeme aktualizovať tieto návrhy, a aké máme nástroje, aby tieto návrhy mohli byť zaktualizované. A potom záverom, teraz nehovorím o zodpovednosti, ktoré v súčasnosti existujú eh, eh, na pleciach jednotlivých štátoch, avšak eh, tieto, tie štáty by k tomu mali čo povedať jednoducho. Thank you. Ďakujem. Pán Schaffhauser, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Kratučko. Tri poznámky. Prvá. Je ľahké destabilizovať krajinu a oveľa ťažšie je potom ju rekonštruovať. To, čo sme urobili v Líbii, dnes sa to javí ako nemožné zrekonštruovať túto krajinu, pretože tam nemáme vodcu. A predstavme si situáciu v Sýrii, keby tam nie je, nebol tam prezident Assad, situácia by bola rovnaká. Mali by sme asi problém zrekonštruovať e, krajinu, lebo by sme ani nevedeli ako na to. Druhá poznámka. Bez štátu nie je možné poskytovať rozvojovú pomoc. Bolo by dobre si urobiť prieskum, ako sa prostriedky používajú a čerpajú v tejto krajine. Podľa mojich informácií pomoc sa nedostane k ľuďom, k občianskej spoločnosti. A tretia pripomienka, čo sa týka smrti alebo odchodu, vôbec neviem, čo sa deje s pánom generálnom, aj keď s jeho týmom rokujem, som v kontakte s jeho týmom, neviem, ako na tom je, ale bez neho sa nedá pristúpiť k rekonštrukcii. Vidím to pesimisticky, pretože sme tu mali generála, o ktorého sme sa mohli oprieť. Pretože bez neho asi ťažko bude možné rekonštruovať štát. A on nám tam bude chýbať bez neho, myslím si. E, destabilizácia, ktorú Západ v tejto krajine spôsobil, zostane taká, ako bola. Nemá to riešenie. Ďakujem, pán Schaffhauser. A teraz odpovede poprosíme stručné. Iba v krátkosti samozrejme ďakujem všetkým za ich otvorenosť. Ja to iba upresním eh, v dvoch bodoch. Zatiaľ v súčasnosti ešte generál Acar nie je mŕtvý, avšak má rakovinový tumor a samozrejme bude mať nejaké zdravotné zásahy, ktoré ďalej ovplyvnia pravdepodobne negatívne jeho momentálne zdravotný vzťah. Avšak samozrejme môže zotrvávať na scéne aj ďalej. Samozrejme, pokiaľ sa e, stane niečo výrazne negatívne, môžeme na to prúzne zareagovať a zmeniť text správy. Samozrejme, čo sa e, týka toho, aby sme politicky podporili túto správu, je možné, aby sme získali aj podporu aj rady, pretože toto je záležitosť vonkajšej činnosti. Každopádne vám ďakujem za vaše pripomienky. OK. V poriadku, ďakujem. Ďakujem za túto stručnú rozpravu. Hlasovanie v AFETE bude zajtra, zajtra do poludnia. Hlasovanie na plenárke bude od 11. do 14. júna v tomto týždni. E, prechádzame k ďalšiemu bodu programu. Je to odporúčanie odporúčanie rade, komisie a podpredsedničke komisie o modernizácii dohody o pridržení medzi EU a Čile, bod 4. 20. februára bol deadline na pred e, predkladanie návrhov. Charles Stanek to všetko zosumarizovala. Máte teraz slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Je pre mňa potešením vypracovávať túto správu. Čile je krajinou, pred, v ktorej som bol pred mnohými rokmi, ešte v tých temnejších dňoch a vidím, že odvtedy sa z nej stala prekvitajúca demokracia, e, veľká e, veľký motor ekonomiky Takže modernizácia asociačnej dohody medzi EÚ a Čile, odtiaľ sme prešli dlhú cestu. Ja si ešte pamätám tú prvú spred 20 rokov, keď bol pred eh, spravodajcom Salafranca. A teraz eh, už vidím, že ďalšia generácia Čili, Mexiko, tieto eh, dohody sa modernizujú a posúvajú na vyššiu úroveň. Sú to kritické aspekty našej spolupráce. Chcem poďakovať tieňovým spravodajcom, za spoluprácu. Predložilo sa len 5 kompromisných návrhov a to tiež odráža, že takýto nízky počet návrhov, 69 bol celkový počet návrhov. Ja hlasuje, navrhujem za hlasovanie za 16 zo 38, ktorí boli inkorporované, takže máme tu kompromisné pozmeňujúce návrhy a voči ostatným som proti z rôznych dôvodov. Pôvodne som chcel hlasovať za 19 od zelených, ale potom som si uvedomil, že je odborne a fakticky nepresná, pretože sa hovorí, že USA je najväčší obchodný partner Čile, ale zistili sme, že to je Čína, aj keď to na prvý pohľad tak nevyzerá. A takisto zaujímavé aj pre Brazíliu to je rovnaké. Takže táto zmena sa udiala za ostatné dva roky. Čína je teraz najväčším obchodným partnerom Čile. Neviem, či zelení chcú stiahnuť tento pozmeňujúci návrh, alebo stačí im ústne predlžený pozmeňujúci návrh, ktorý by opravil tento. Ja odporúčam hlasovanie v zmysle toho, že Čile je vyvinutá zrelá demokracia, stáva sa silným ekonomickým konkurencieschopným partnerom EÚ a preto všetci dúfame, že tento maximálne pozitívny text, ktorý uznáva obrovské zmeny, ktoré sa udiali za ostatné tri dekady v tejto krajine, odkedy sa prinavrátila k demokracii po, vojensko, po vojenskej vláde generála Pinocheta. Pozmenujúce návrhy, niektoré boli príliš podrobné, opisujúce a presahujúce rozsah tejto správy, ale tam, kde neboli mimoriadne negatívne, e, tam som sa snažil podporiť tieňoví správodajcovia s touto správou takisto pracovali vo svojich politických skupinách. Hlasovať sa bude zajtra. Ďakujem. Ďakujem Časovi Tanekovi. Prechádzame teraz k garačníkom, Pán Zovku a pán Kastaldo. Pán Zovku. Takže tieňoví spravodajcovia EPP, pani Zovko. Ďakujem pekne za slovo. E, kolegovia, dôležitosť modernizácie asociačnej dohody medzi EÚ a Čile zlepší e, kooperáciu medzi rezortmi a takisto spoluprácu v oblasti politiky a bezpečnosti. Takisto to posunie na vyššiu úroveň vzťahy medzi EÚ a Čile. Čo sa týka správy. Vítame návrh pána Tanoka na kompromisné pozmeňujúce návrhy. Sú dobre vyvážené a berie sa tu do úvahy stanovisko EPP k tým najdôležitejším záležitostiam. Navyše, ja som navštívila Čile na začiatku tohto roka. Stretla som sa s diasporou Chorvátov, kde naozaj žije veľa ľudí a chorvátska diaspora zohrala dôležitú úlohu pri rozvoji tejto krajiny. Preto môj pozmenujúci návrh, aby boli zaangažované do hospodárskej a kultúrnej spolupráce medzi EU a Čile aj takéto diaspory. A spravodajca vzal na vedomie, že Čína teraz zohráva najväčšiu úlohu a mali by sme tieto aspoň kultúrne linky prepojenia udržať, aby sme európsky vplyv v tejto časti sveta udržali aspoň týmito prepojeniami. Ďakujem. Ďakujem vám, pani e, Zovko. Slovo má pán Kastaldo. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. V prvom rade chcel by som sa poďakovať spravodajcovi pánovi Tanokovi za výbornú prácu, ktorú odviedol na tejto správe. E, situácia s Chile, rovnako ako aj s Mexikom a Mercosurom, sú zvlášť dôležité, pretože chceme byť kľúčovým partnerom pre, Ameri- e, pre Latinskú Ameriku. A napriek tomu, že situácia je častokrát veľmi neistá, pretože e, v súčasnosti je napríklad e, Čína prvým obchodným partnerom Čile. Musíme preto rozvíjať naše priateľstvo s Čile, aby sme sa stali globálnym hráčom a samozrejme chceme rovnako po- posilňovať aj úlohu ľudských e, práv. A to už od roku 2009. Som veľmi rád, e, že mnoho pozmeňovacích návrhov sa stali súčasťou kompromisných návrhov. E, predovšetkým napríklad je to záležitosť práve ľudských e, práv, ako aj dodržiavanie e, práv menšín, ako napríklad ich jazykových e, práv, pretože niektoré tieto jazyky sa už strácajú a to vďaka aj európskej kolonizácii pretože častokrát sa týmto kmeňom stráca ich posvetná pôda, na ktorej žili ešte počas ich predchodcov. Chcel by som však počiarknúť aj pozmeňovací návrh číslo 21, e, e, kde e, vyzývame Čila, aby sa prispôsobili a snažili sa výjsť v ústrety zákonu proti terorizmu, ktoré by mohol vytvoriť práve rámec na boj proti terorizmu, zvlášť príbeh Franciska Linkau, ktorý bol zadržaný násilným spôsobom políciou dobre ilustruje závažnosť situáciu. V svete to všetkého e, si myslím, že treba e, vyzvať čilskú e, vládu, aby reformovali tento zákon a aby Mapuče už nestrácali už viac svoju pôdu a práva. Thank you, Mr. Castaldo. Ďakujem vám, pán Castaldo. Chce sa ešte niekto ujať slova? Ak nie, Charles chcete niečo dodať? Ďakujem dvom tieňovým spravodajcom za pozbudzujúce poznámky. Veľmi zaujímavé pre kolegyňu z EPP. Áno, stretol som sa s členmi chorvátskej diaspory. Zdá sa, že sú v obchodovaní veľmi úspešní a samozrejme tieto naše spojivka, ohnívka prepojenia sa musia udržiavať v Latinskej Amerike sú veľké komunity tých, e, ktorí pôvodne prišli z Európy a treba ich pochopiť, pretože rodinné prepojenia, cestovanie, turistický ruch, všetko toto udržiava naše blízke vzťahy. Takisto pán Fabio Massimo Castaldo, chcem ti poďakovať ako môjmu priateľovi. Počul som, čo si povedal o autochtónnom obyvateľstve. Je to percentuálne najväčšia komunita a takisto tu je veľká dôležitosť, aby, bolo, aby sa s nimi zaobchádzalo bez diskriminácie, aby ich práva boli rešpektované. Takže myslím, že to je pozmeňujúci návrh 1. Môžeme podporiť takéto stanovisko v mojej skupine ako spravodajca tiež. Inak nemám čo ďalej dodať. Očakávam, že zajtra hlasovanie prejde veľkou väčšinou. Ďakujeme, Charles. Zajtra sa bude naozaj hlasovať a na plenárke v júni. Ďakujem. Prechádzame k ďalšiemu bodu. Je to bod 5. Delegácia, ktorá pozorovala 15. apríla prezidentské voľby v Čiernej hore. Predtým, než dostane slovo Fabio Castaldo, ktorý viedol našu delegáciu, dovolte mi Pripomeniem vám, že v marci sme mali rozpravu so Zoraldom Pažinom, ktorý bol zástupca e, ministra spravodlivosti v Čiernej hory. Bol tu v tomto výbore. Ako viete, dôležitosť volebného procesu v Čiernej hore netreba podceňovať, pretože ide o konsolidujúcu sa demokraciu. Pán Castaldo, chcete sa s nami podeliť vaše e, pozorovania a potom ostatným kolegom, ktorí máte záujem, tiež sa môžete viac slova. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, predseda, kolegovia. Som veľmi rád, že môžem poskytnúť e, tento e, briefing komisárovi Hánovi, e, pretože táto pozorovateľská misia potvrdila, do akej miery tento proces je nesmierne dôležitý pre krajiny Západného Balkánu a Čiernu horu, ale aj pre Európsku úniu. Musíme zabezpečiť kontinuitu a chcel by som povedať, že toto boli stretnutia na vysokej úrovni, kde sme hovorili o e, sa vyslovili za lepšie dodržiavanie medzinárodných štandardov. No a vzhľadom na to, že sme boli e, svietkami e, mnohých bojkotov, zvlášť na technickej úrovni sme hovorili o e, procesoch. Sledovali sme aj voľby a v jednej zóne pod, Podgorice, Budva, eh, Herceg, Novy a eh, Kotor a Berane. Eh, pozorovateľské týmy sledovala jednotlivé postupy a zaznamenali iba drobnejšie nepravidelnosti, ktoré nemohli ovplyvniť globálne výstupy volieb. Jediná výhrada, ktorú vzniesla naša misia, sa týkala hlasovacích úrien, ktoré podľa nás boli príliš krehké a, a pretože môžu sa ľahko prevrátiť, otvoriť, e, ale myslíme si, že tento aspekt e, z pohľadu materiálového môže naozaj e, byť napravený. Hm. Boli sme prekvapení volebnou kampaňou prezident je skôr symbolickou figúrou a e, voľby prebehli bez nadmernej pozornosti a videli sme kampaň, ktorá bola nesmierne krátka a e, čo sa e, týka jednotlivých pozorovateľov, vidíme, že druhé kolo je naplánované na koniec mája a tie budú oveľa dôležitejšie z pohľadu toho, že, čo, že budú fungovať ako politický test a je jasné, že v tomto e, prípade, že tieto voľby by mohli súčasnému predsedovi, respektíve prezidentovi, priniesť významnú výhodu. A v súčasnosti e, vidíme, že v súčasnosti kandidáti, ktoré kandidujú z pohľadu alebo z pozície väčšiny, majú výhodu nad tými minoritnými a môže to vytvárať klientelistický e, systém. Chcem som spomenúť ďalšie dve veci. Je tu e, právny rámec a, a odporúčanie z Benát, zo strany Beneckej komisie. A čo sa týka odporúčaní z roku 2016, kontaktovali sme Černohorský parlament, e, ale v tomto zmysle, a čo sa týka podstaty týchto odporúčaní, boli v zásade prijaté a k ktoré e, požaduje od parlamentu dvojtretinovú e, väčšinu pri príjmaní významnejších e, zmien. No a čo sa týka transparentnosti a volebného systému, ktoré už nemožno príjmať prostredníctvom obyčajných uznesení a nariadení. A samozrejme eh, ústredná volebná komisia toto. A toto má prináša k druhému bodu, čo sa týka profesionality a transparentnosti niektorých štátnych orgánov, eh, kde práve ústredná volebná komisia a agentúra na prevenciu eh, komisie APC kontaktovali sme E, že sme kontaktovali sme agentúru, ale boli sme pomerne sklamaní, e, pretože vo, e, volebná komisia pracuje pomerne štruktúrovane, avšak transparentne. Dá sa povedať s určitosťou, že výbor, respektíve komisia nie je otvorená pre médiá a výsledky nie sú zverejňované online. A videli sme to viedlo parlament, respektíve časť opozície k tomu, že bojkotovali eh, tieto záležitosti. A samozrejme hovoríme, že zástupcovia eh, volebnej komisii častokrát nám v tom prípade klamali, keď nám neuviedli správne informácie. A zvlášť, čo sa týka financovania eh, volebných kampaní, tých, ktorí sme sa pýtali, sme videli nedostatky práve v oblasti občianských združení a tretej a tretieho sektoru. A samozrejme, hovorili sme aj s predsedom vlády Markovičom a čo sa týka úlohov médií vo volebnej kampane, musíme povedať, že bolo pre nás ako pozorovateľov e, nemožné získať úplný obraz. Mali sme však dostatok príležitosť a bolo nám poskytnuté dostatočné priestore zúčastňovať sa na diskusii a samozrejme Nemali sme vždy túto eh, možnosť. Napríklad pán Bojanič eh, dal nám iba čas svojho času k dispozícii, ktorý sa eh, nerozhodol, že nezúčastní sa diskusí. A to bol veľmi informatívny moment. Avšak nemôžeme hovoriť s problémom RTG, čo je vlastne kanál, respektíve vysielateľ, ktorý riadí niekoľko kanálov pretože tí sú e, členmi vysielateľskej únie a môžu byť podozriví e, z konfliktu záujmov. Ale samozrejme nechceme toto politizovať. A čo sa týka kandidátov samotných, hovorili sme s nimi celé po obede. A medzi siedmimi e, kandidátmi je iba jedna kandidátka, a to je pani Buksanovič. A samozrejme, tej sa podarilo dosiahnuť tretie miesto. Myslím si, že moji e, kolegovia môžu e, potvrdiť e, pocit z týchto stretnutí a videli sme veľkú časť kandidátov, ktorí vyjadrili túžbu poraziť vládnúcu stranu. Nemuseli na to podkladať nejaký kredibilný politický problém. Naopak skôr prevažoval, prevažoval ten sentiment, kto je proruský, respektíve prosrbský, alebo kto je proti ním. A samozrejme, videli sme veľmi silnú proeurópsku orientáciu krajiny. A zatiaľ čo stále viac ako 60 Černohorcov chce vstúpiť do Európskej únie. Je preto v našom záujme aby sme boli e, spokojní a aby e, prezident Djukanovič vystúpil aj v parlamente so svojím príspevkom. Ďakujem veľmi pekne. Okay, that was record speed. Ďakujem, to bolo naozaj rekordne rýchlo. Ďakujeme vám, pán Castaldo. Kto ešte ďalší by chcel prehovoriť? Pán Pikula? Pán Tanok? Nikto už? Takže títo dvaja. Nech sa páči, Danino Pikula. Ďakujem pekne, pán predseda ja by som e, podporil nášho predsedu pána Kastalda. Tieto voľby v Čiernej hore, tam sme boli, náš tým mal 7 ľudí, ale bolo tam takmer 2000 rozličných pozorovateľov, domácich aj zahraničných, ktorí išli do Čiernej hory overovať e, náležitosť volieb. Tieto voľby boli prvými veľkými voľbami po parlamentných voľbách v roku 2016. Tie sa konali za dramatických okolností. Zdá sa, že tieto voľby sa konali v prostredí, ktoré bolo stabilizovanejšie. E, pán Castaldo už potvrdil, že si nevšimol žiadne významnejšie organizačné chyby počas pobytu misie, ale prezidentské voľby v Čiernej hore sa musia kontrolovať, overovať v porovnaní s ostatnými Oficiálni predstavitelia v Čiernej hore aplikovali všetky možné odporúčania, ktoré sa krajine, e, ktorých sa krajine dostalo od posledných volieb. Zdá sa, že tieto voľby nezvýšia dôveru e, politických strán medzi sebou, pretože tu existuje, existuje veľká polarizácia. Takže sme zvedaví, aké výsledky budú mať miestne voľby, kde sa najmä v Podgorici na budúci týždeň v pondelok sústredia pohľady a prozápadný kandidáti kandidujú v týchto voľbách. Zdá sa, že Čierna hora je na tom správnom, na tej správnej ceste. Tak či tak e, treba pozorovať, či Čierna hora naozaj zostane v popredí kandidátov na členstvo v EÚ. Ďakujeme, pán Pikula. Teraz pán Tenok. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať kolegovi Kastaldovi za vynikajúcu prezentáciu. Práve som si prečítal tú predbežnú správu a to je v súlade s jeho zisteniami a chcem sa ako stály spravodajca pre Čiernu horu a mm, jej pristúpenie k EÚ poďakovať prezidentovi Dukanovičovi. Áno, boli tu určité nedokonalosti, nejaké stiažnosti, maličkosti, ale nič, čo by som z tej správy vedel prečítať v takom e, zmysle, že by to bolo niečo závažné, čo by spochybnilo legitímnosť toho, čo sú e, čo je výsledok prvého kola vysiastva Dukanoviča. A bol som spokojný aj preto, že je to trvajúca téma opakujúca v správ, mojich správach za posledných 7 rokov, to je zlepšenie právneho základu pre voľby a v Čiernej hore. A to sa týka reforiem a voleb, reformy volebnej komisie, dobrého výberu kandidátov. A ako kolega Pikula povedal, zdá sa, že je to aj signál alebo potvrdenie e, pri, rozhodnutia EÚ o pristúpení Čiernej hory. Takže je to úspešný príbeh a vítam návrh pána Kastalda, že možno prezident Dukanovič, ktorý je jeden z tých starších štátnikov Západného Balkánu, e, by mohol dostať šancu prihovoriť sa k plénu. Ak sa nemýlim, z dejín budú minulej Juhoslavie, tak Dukanovič bol krútko, krátko aj predsedom Čiernej hory, keď bola súčasťou Juhoslavia a bol premiérom dlho. Čiže pohybuje sa v tom priestore už dlho a Možno by bolo zaujímavé si ho vypočuť na formálnom rokovaní a možno, že predseda, ta, predseda Tajany by ho mohol pozvať. Dávam to na zváženie. Ďakujem. Ďakujem teraz. Vidím, že všetci ostatní, aj pán Pikula, pri, prikyvovali hlavou, keď ste spomínali predchádzajúce funkcie pána Dukanoviča, takže dobre poznáte históriu Oslavie. Chcem sa spýtať, či sú tu nejaké ďalšie pripomienky z vašej strany k tejto téme. Dobre, takže ďakujem kolegovi Kasaldovi za informácie z pozorovateľskej misie volebného procesu v Čiernej hore. Takže toto sa nám teraz podarilo pomerne rýchlo. Dostávame sa teraz k bodu 6. Sú tu už naši hostia? Good to see you, Ambassador. How are you doing? So we now come to... A teraz téma číslo 6, to je debata o posledných incidentoch vo výhradnej hospodárskej zóne e, Cyperskej republiky. Je to turecká blokáda vrtných lodí, ktoré má prenajaté cyperská vláda. Chcem tu privítať našich hostí, veľvyslanca Nikolasa Emiliu z cyperského zastúpenia e, pri EÚ. A potom tu vítam aj ďalšieho častého hostia našich zasadnutí, pani Angelinu Eichhorst, zástupkynia riadiaceho riaditeľa pre západnú Európu, západný Balkán a Turecko vonkajšej služby. Správa o Turecku, ktorú vydala komisia minulý týždeň, ako viete, bola veľmi kritická, pokiaľ ide o vývoj v Turecku. A okrem toho, že táto situácia tam je znepokojivá, Turecko koná a postupuje stále takým agresívnejším spôsobom voči susedom vrátane členských štátov EÚ. Už minulý týždeň sme v plene hovorili o tých dvoch greckých vojakoch, ktorých zadržali v Turecku. Dneska budeme hovoriť o, o posledných zásahoch Turecka do výhradnej ekonomickej zóny Cyperskej republiky, ako aj o čo išlo vo februári e, napadli e, turecké vojnové lode a blokovali e, ťažobné lode talianskej spoločnosti ENI a ako aj Cypru a toto sú posledné udalosti, pretože Turci pravidelne, Turecko pravidelne blokovalo ťažobné aktivity aj v minulosti. Európska únia, Európsky parlament veľmi jasne odsudili tieto činnosti v úhradnej hospodárskej zóne. Chcem vám povedať, že už v novembri 2014 parlament prijal uznesenie k tejto veci a vyzval Turecko, aby konalo v súlade s medzinárodným právom a prestalo provokovať v výhradnej hospodárskej zóne Cypru. Takže bez toho, aby sme sa ďalej zdržiavali, ak súhlasíte, dám najprv slovo pánu veľvyslancovi a ak súhlasíš s tým, Angelina, dám teraz najprv slovo pánu veľvyslancovi Emiliu a potom tebe. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za tieto vyjadrenia aj za dnešnú diskusiu. Som veľmi rád, že vás môžem E, informovať a že tu so mnou aj pani Eichhorst. Vážení poslanci, vážení hostia, iste neprekvapí, keď poviem, že by som bol radšej, keby som mohol sa dnes zamerať na spoluprácu a synergické účinky v našom, našej časti Stredomoria. Namiesto tohoto ale musím hovoriť o provokáciách Turecka. Naša politika vychádza konzistentne z presadzovania regionálnej spolupráce a vybudovania úzkých vzťahov so všetkými našimi susedmi. Sme presvedčení, že spolupráca a synergie v oblasti prírodných zdrojov vo východnom stredomorí pomáhajú krajinám v regióne a budovaniu dobrých vzťahov a podpore mieru. Takže v tomto duchu sme prišli s iniciatívami bilaterálneho aj viacstranného charakteru so susednými krajinami ako Libanon, Izrael, Egypt, Jordánsko a Grécko. Našim cieľom, náš cieľ je úplne v súlade s so stratégiou únie, ktorá si kladie za cieľ synergie aj v Stredomori. Chceme prispieť k tomuto cieľu synergie a diverzifikácie zdrojov a Cyprus je členským štátom, ktorý je spolahlivým partnerom krajín v regióne v oblasti zásobovania plynov a ropov. Ložiska, ktoré sme zistili vo východnom stredomorí, môžu byť skutočne hnacou silou prosperity a mieru v regióne na základe zvykového medzinárodného práva a dohovoru OSN o morskom práve Cyprus v roku 2004 vyhlásil výhradnú ekonomickú zónu a podpísal odvtedy dohody o hraniciach z tejto zóny s Egyptom, Libanonom a Izraelom pracujeme na tom, aby sme presadzovali pozitívny program spolupráce s našimi susedmi. Je to spolupráca, ktorá má pomôcť všetkým krajinám v regióne, ktoré sa chcú zúčastňovať činnosti na základe e, zvrchovaných práv a dobrej vôle zúčastnených strán. Cyprus má vynikajúce vzťahy so všetkými svojimi susedmi. Je tu jedna výnimka, ale to nie je preto, že by sme sa my tak rozhodli. Postup Turecka v našej morskej námornej zóne je presadzovanie ich jediného vlastného cieľa a zmo- snaha zmocniť sa e, týchto ložisk uhlovodíkov, tak a súčasne Turecko predstavuje aj bezpečnostnú hrozbu vo východnom Stredomorí a treba to riešiť ako jasné porušenie zvrchovaných práv členského štátu a tým aj záujmov EÚ, ktorá politicky aj finančne inform, investovala do energetickej budúcnosti regiónu. Nedávno EÚ investovala tri, vyše 35 miliónov eur na technické štúdie e, ropovodu, ktorý by, a plynovodu, ktorý by mohol privážať tieto uhlovodíky až do Európy. Turecko jasne koná v protiklade so záujmami krajiny o členstvo v EÚ a s jej zaviazaním sa spo- e, dodržiavať normy a hodnoty EÚ, ako sú napríklad dobre vzťahy so susedmi. Je to aj v protiklade s ustanoveniami e, rady z 28. septembra 2005. Tu sú zakotvené všade zásady, ktoré sa Turecko zaviazalo dobrovoľne dodržiavať voči všetkým členským štátom EÚ, vrátane Cypru. Namiesto toho Turecko sleduje svoje vlastné ciele v Cip- na Cypre veľmi agresívnymi postupmi napriek e, žiadostiam EÚ. V marci tohto roka Bezpečnostná rada Turecka veľmi jasne konštatovala, že Ankara bude aj naďalej aktívne presadzovať svoje záujmy a ciele v Egejskom mori. A teraz, čo sa stalo naposledy? Vo febru, 9. februára 2018 turecké vojnové lodi hrozili, ohrozili taliansku loď výstrahov Syry. Bola to loď, ktorú si prenajalo talianské ENI a konalo prieskumné oblasti vo výhradnej ekonomickej zóne e, Cypru. Táto plošina musela prejsť 15 morských míl od svojho cieľového postavenia v tejto výhradnej ekonomickej zóne a e, vrty sa mali uskutočniť na základe povolenia vydaného Cyprom, ale táto plošina bola zadržaná pod zamienkou, že Turecko si vyhradilo osobitnú oblasť pre vojenské cvičenia. Napriek tomu, že sa by, že, UDA, že orgány Cypru vydali navigačnú výstrahu. Bolo úplne jasné, že Turecko postupuje takto úmyselne, aby zabránilo výkonu zvrchovaných práv Cypru. 23. februára 2018 po 13 dňoch patovej situácie táto plošina spravila ďalší pokus dosiahnuť sa, dostať sa k cieľu, ale turecké vojnové lode ju znovu zastavili pomocou výhražok. To predstavuje jasnú eskaláciu, vojenský, eskaláciu vojenských činností Turecka vo východnom Stredomorí a e, za, pod zámienkou napríklad vojenských cvičení vo, v rámci mor, výsostných vod patriacich Cypru. Veľmi jasno sa ukázalo, že Turecko týmto nezákonnými postupmi vytvára klímu zastrašovania pre firmy, ktoré pracujú v súlade s medzinárodným právom v cyperskej výhradnej ekonomickej zóne a chcú im zabrániť v činnosti medzinárodné spoločenstvo uznáva zvrchované právo Cypru v jeho výhradnej hospodárskej zóne. Vidíme to na základe rôznych uznesení a vyhlásení aj tohto orgánu a veľké firmy dostali licencie na ťažbu e, uhlovodíkov. Turecko dodržiava svoje práva a Turecko by nemalo používať vojnovú diplomáciu, ale mierovú cestu, tak ako je to v článku 33 Charty OSN. Cyperská vláda vždy konala tak, aby dodržiavala svoje zvrchované práva a e, tak, aby bola e, spolahlivým aktérom vo východnom stredomorí a vyhyba sa ďalšej eskalácii situácií a tvorbe nametia. Európsky parlament, rovnako ako všetky ďalšie veľké inštitúcie, rada, komisia, veľmi jasne vyjadrili svoju podporu zvrchovaných právam Cypru. Dovolte, aby som pripomenul uznesenie parlamentu na adresu Turecka a jeho vytváranie napätia v cyperskej výhradnej hospodárskej zóny z novembra 2014, ako aj ďalšia správa o Turecku parlamentu. Taktiež vám chcem pripomenúť aj nedávnu závery Európskej rady, ako aj poslednú správu komisie o pokroku Turecka na ceste k členstvu v EÚ. Všetky orgány EÚ potvrdzujú jednomyselne, že kroky Turecka predstavujú porušenie zvrchovaných práv Cyperskej republiky, ako aj medzinárodného práva a súčasne vyvíja, vyvíjajú Turecko, aby sa zdržalo akéhokoľvek porušenia zvrchovaných práv Cyperskej republiky a zdôrazňujú, že treba prestať používať takéto provokatívne opatrenia v cyperskej hospodárskej zóne. Európska rada v svojich posledných záveroch 23. marca zdôrazňuje plnú solidaritu s Cyprom a odsudzuje turecké nezákonné kroky vo východnom Sredomori. Vyzýva Turecko k tomu, aby prestalo s takýmto postupom a rešpektovalo zvrchované právo Turecka zisťovať a vyťažovať svoje prírodné bohatstvo Taktiež pripomína Turecko povinnosť, jeho povinnosť dodržiavať medzinárodné právo, dobre susedské vzťahy a vyzýva ho k normalizácii všetky, vzťahov so všetkými susednými štátmi vrátane Cypru. Tieto posolstva dosta, boli odovzdané aj pr- prezidentovi Erdogan na poslednom stretnutí, ale Turecko naďalej trvá na tom, že E, v protiklade s dohovorom z ICLOSu ostrovy nemajú právo na výhradnú ekonomickú zónu, ale len na výsostné vody. Je to paradoxné stanovisko a preto Turecko si nárokuje významnú časť výsostných vôd e, a výhradnej hospodárskej zóny tu, e, Cypru, ako keby to patrilo k morskému šelfu Turecka. Okrem toho, Turecko neuznáva výhradnú hospodárskú zónu Cypra, Cypru podľa dohod o hraniciach tejto zóny so susedmi. Cyperský prezident sa jasne vyjadril a potvrdil, že tureckí Cyprioti budú mať osoch z ťažby hydrokarbo, eh, uhlovodíkov, tak ako sa to dohodne. Taktiež sa dohodlo, že spravovanie prírodných zdrojov spada do e, právomoci federálnej vlády a, feder- a e, federálne právo by malo predstavovať právny rámec pre ťažbu a využívanie prírodných zdrojov. Okrem toho sa taktiež dohodlo, že príjmy pre tureckú cyperskú komunitu budú proporcionálne vyššie až kým ich per capita príjem nedosiahne 85 úrovne gréckých cyperčanov. Pán predseda, dovolte, aby som ale na záver povedal pár pozitívnych slov a povedal, že všetci by sme sa mali snažiť dosiahnuť riešenie, na ktorom sa všetci vzájomne dohodneme a to čo najskôr. Neodkladajme to. Takýto vývoj by spravil z východného stredomoria a jeho uhlovodíkových zdrojov katalizátor mieru a prosperity v celom regióne. Ďakujem vám za túto príležitosť a ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne a teraz má slovo Angelina Eichhorst. Ďakujem veľmi pekne, pán veľvyslanec Emiliu. Ďakujem veľmi pekne, že ste skončili v pozitívnom duchu. Myslím si, že e, sa musíme snažiť o pozitívny náhľad a hľadať eh, spol- možnosti spolupráce vo východnom stredomori. Ale dnes, ako bolo naozaj povedané, tak veľvyslancom ako aj predsedom, eh, videli sme jednotné reakcie aj zo strany tohto parlamentu, ako aj zo strany rady, aj zo strany pani Mogherini ktorá sa vyjadrela veľmi jasne. Musíme preukázať eh, úplnú solidaritu s Cyprom, a vyzývame Turecko opakovane v podstate, aby prestali e, s nelegálnymi krokmi vo východnom stredomorí a rešpektovali suverénne právo na využívanie vlastných prírodných e, zdrojov v súlade e, s právom Európskej únie a medzinárodným právom. A to sa samozrejme nemení, ako už e, veľvyslanec e, spomenul. Bolo to aj predmetom e, diskusie s prezidentom Erdoánom vo Varne. Hovorili sme na viacerých úrovniach a teraz hovoríme aj s našimi partnermi v Turecku a je to nesmierne dôležité, pretože ako kandidátska krajina a to hovoríme aj jasne v správe komisii, ako aj povedal aj predseda, ako kandidátska krajina sa e, Turecko zaviazalo dodržiavať medzinárodné právo a takisto zachovávať dobré vzťahy s jednotlivými členmi Európskej únie a to vrátane Cyperskej republiky. Vysoká predstaviteľky Mogherini vyzvala všetky inštitúcie a všetkých predstaviteľov členských štátov, aby toto zopakovalo pri svojich stretnutiach eh, s Tureckom, eh, pretože dobré susedské vzťahy sú jedným z kľúčových eh, cieľov, ktoré vyzývame, aby Turecko rešpektovalo. A tu by som chcela zopakovať túto výzvu, aby sme sa vyhli E, jednostranným akciám vo výhrodnej hospodárskej zóne e, Cypru, e, ktoré podkopávajú nielen ich bilaterálne vzťahy, ale aj vzťahy medzi Tureckom a EÚ v oblasti bezpečnosti. Je preto nesmierne dôležité, aby sme našli, ako sa pohnúť vpred a ako nájsť riešenie. A myslíme si, že E, predstavitelia Cypru sa stretli na neformálnej večeri. E, predmetom bolo pokračovanie v rozhovoroch a myslíme si, že toto je zaujímavá cesta vpred. E, zoznam tých prínosov toho, keby sme situáciu vyriešili pod zaštitou OSN, je samozrejme dobrou správou, ktorá sa musí uh, nejakým spôsobom uzavrieť. Sme pripravení na konštruktívny dialog a samozrejme očakávame, že to k tomu prispejú aj všetci ostatní členovia. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem pani Eichhorst. Vypočuli sme si našich dvoch hostí a teraz dám slovo kolegom. Dnešné poobedie máme vysoké zastúpenie kolegov práve z Cypru. E, tu mám žiadosť o slovo od pána Papadagisa, pána Navredisa, pán Teochaurus, pán Tanok, pán Hadži pán Silikiotis a pán Castaldo. Vynechal som niekoho? Takže máme 8 kolegov prihlásených do rozprávu. Navrhujem dvojminútový rečnícky čas. A teraz má slovo pán Papadakis. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Hm. Tie hlavné pripomienky, čo sa týka pozície EÚ pri konfrontovaní sa s Tureckom, v prvom rade musíme chápať, že s neustálým prístupom Tureckom Únia musí zmeniť pozíciu na to, aby získala nejaké výsledky. Vysvetlím to jasne. Vše, počas všetkých týchto rokov sme sa snažili dať Turecko niečo len preto, aby zmenili postoj. Čo sa stalo je, že Turecko sa stalo autoritatívnejším štátom, porušuje uh, ľudské práva uh, a porušuje výhradné hospodár, hospodárskú zónu ak by Turecko naozaj myslelo e, vážne e, toto svoje konanie, mali by sme voči nemu prijať e, sankcie rovnako ako voči Turecko. Je to jediný spôsob, ako si pomôcť aby sme zároveň podporili aj demokratické sily v rámci Turecka opozícia, ktorá sa snaží bojovať proti Erdoganovi. Pretože nedosiahneme žiadny iný dô, e, výsledok iba s použitím takýchto prostriedkov. E, čo sa týka incidentu vo výhradnej hospodárskej zóne, sú porušenia, e, ktoré idú proti únii. Toto sú zdroje Európskej únie a preto musíme ich ta, ako také brať. Nejde to o nejaké porušenie práv tretich krajín. To si musíme uvedomiť. E, e, e, už stačilo a dosť bolo všelijakých zdravíc a želaní dobrej vôle. Je tu indikácie toho, že komisia nechápe e, v plnom rozmere to, čo sa deje na Cypre a vo výhradnej hospodárskej zóne. Už sa Turecko naraz zase rozhodlo okapovať e, ďalšiu krajinu, ale akým spôsobom môžeme postupovať v tomto istom ohľade, pri takej istej príležitosti. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Tiochaurus. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ako sme pani Teochaurus, ako už povedala vysoká predstaviteľka Mogherini, respektíve ústami svojho zástupcu, sa nechala počuť, že Turecko hrá kľúčovú úlohu. Avšak kľúčovú úlohu hrá aj Cyprus. Nemôžeme akceptovať tieto porušenia. Nie len kvôli vzťahom e, medzi Tureckom a EÚ, pretože existuje tu e, hrozba alebo to môžeme povedať aj tak, že riešenie otázky Cypru musí prísť prostredníctvom riešenia na všetkých úrovniach a tým je aj riešenie pre zdroje. ale toto sú naozaj iba stopové incidenty e, v Grécku a v celej zóne Geocastelorzo v súčasnosti e, je stále v pohotovosti, pohotovosti turecké námorníctvo. Videli sme, čo sa v súčasnosti stalo. E, pred e, summitom v Transmontáne a všetci si od toho veľa slúbovali, avšak nestalo sa, pretože armáda podnikla kroky, v rámci Nikózie. Takže na to, aby sme mali dobré riešenie, aby sme získali ten pohľad na to, že Turecko pomaly sklzáva e, k typu e, štátu e, osmanského typu. Od Baraka po Sadama, Kadáfiho, sme sa oslobodili, ale teraz uvidíme, čo sa bude diať v tejto časti Stredomoria. Ďakujeme veľmi pekne, pán Hadži Džordžu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel povedať, že vo všeobecnosti pozícia voči eh, Cypru nám umožňuje poukázať eh, na to, čo odznelo aj v správe komisie. Boli tu neustále porušenia zo strany Turecka. A Eni nemohla so svojím exploračným pravidlom e, priblížiť sa do zón, kde sa nachádzajú náleziska. To znamená, že sme vystavovaní konštantným útokom na hospodárskú činnosť. Riešenie cyperskej otázky by malo priniesť aj riešenie tohto problému. Môžeme si myslieť, že práva na mori sú rozdelené medzi dve komunity. To znamená, že prírodné zdroje v tomto prípade sa stanú federálnou otázkou. Avšak ja mám strach z tejto pozície Turecka, pretože preukazujú, že záujem o skutočné riešenie otázky zdrojov sa zmenšuje. Toto nesmeruje k skutočnému riešeniu, ktoré by malo priniesť riešenie a toho, čo chceme dosiahnuť. Z našej strany to musíme dôrazne odsúdiť. To znamená, musíme odsúdiť porušenie zo strany Turicka vo vzťahu k porušeniu výhradnej hospodárskej zóny. Avšak nesmiem zabudnúť na to, akú ustrachanú pozíciu zaujala zaujala Únia práve od daného samotu, predovšetkým voči v Turecku voči Turecku. Ďalším rečníkom je pán Castaldo. Dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Častokrát hovoríme o, o Turecku aj m, mm, tak v parlamente, ako aj na výbore. Už nemôžeme sa držať nejakých neutrálnych e, vyhlásení. Diskusia dnešných dní sa predovšetkým e, týka výhradnej ekonomickej zóny e, Cypru a teritoriálnych vôn. Ehm, ktoré by mali mať v autonómnej správe svoje e, zdroje. No a teraz je ich právo porušované. Turecko sa nechalo poučiť, že toto patrí severnému e, Cypru a že to sú zároveň aj ich eh, depozity a ich náleziska. To samozrejme zmrazuje absolútne zbližovanie dvoch častí ostrovy, pretože toto bohatstvo by malo skôr predstavovať e, príležitosť na jednotu a nie na rozdelenie, nie na presadzovanie jednotlivých agent. Poznáte fatky, poznáte eh, akým spôsobom 9. februára bola talianská spoločnosť Enis zablokovaná. Tento incident je iba posledným na dlhom, dlhom zozname eh, na vojenských prejavoch Turecka, a ktoré porušujú suverénne práva členských štátov a zastrašovanie európskej spoločnosti, ktoré možno považovať za kázus belli e, v pravom slova zmysle. A e, e, Turecko, respektíve Európska únia, žiadala, aby Turecko sa zdržalo takýchto konení. A vidíme, aby sa stiahli spolu so svojimi eh, stíhačkami. A bojím sa, že ešte budeme ako obvykle počuť, že eh, nebudú otvorené nové eh, rokovacie kapitoly, pretože sa nedosial dostatočný pokrok. Avšak pravda je taká, že Turecko úplne upustilo svoje európske smerovanie a samozrejme hráme síce túto hru práve vo vzťahu e, k európskej migrácii, avšak Turecko, toto Turecko nemôže byť považované za kandidátsku krajinu. E, hľadáme ďalšie e, kooperačné kanály, avšak musíme prijať konkrétne opatrenia v našich bilaterálnych vzťahoch, pretože ináč to neprinesie žiadny efekt. Ďakujem veľmi pekne. Pán Epitideos, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Bez pochyby neexistuje žiadne pochyby o tom, že čokoľvek, čo sme počuli od kolegov, aj to, čo komisia, respektíve výbor vie, že neexistuje pochyb o tom, že Turecko neustále porušuje medzinárodné práva. A nielen to, e, správa sa provokatívne voči Grécku, Cypru, ale aj voči Unii. Takže svojim prístupom Turecko sa vylučuje z európskej perspektíve. Takže Európska únia musí to uznať a samozrejme prijať potrebné odvetné opatrenie. Nemá zmysel rokovať s Tureckom, keď Turecko neustále okupuje časť Cyperskej republiky. Nemôžu, nemôžu sa slobodne vykonávať občianské práva v tej oblasti a spolu so svojím e, prístupom to ovplyvňuje aj Úniu v tomto ostatnom incidente. Pokiaľ chceme vyriešiť cyperský problém, musíme pokračovať v týchto rokovaniach, pretože Turecko nemá žiadnu možnosť e, rokovať alebo mať vzťahy e, korektného charakteru. No a potom musíme prijať e, ďalšie modality vzťahu. Možno tam by sme mohli dostať lepší výsledok. Pretože keď e, preukážeme strach alebo nezáujem e, vo vzťahu k Turecku, e, uvidíme, čo sa stane. Treba povedať, že je to taký dialog medzi dvoma hluchými. Ďakujem, pán Epitideos, pán Navrides Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. V mojom príspevku k tejto téme e, by sa žiadalo mať určité odpovede. Avšak stačí povedať, e, že mm, nezdielam úplne ten optimizmus, ktorý v určitom zmysle preukázal e, cyperský veľvyslanec, aspoň čiastočne, a rovnako ako aj šéfka SVČ. Avšak čo zdieľame, je to, čo povedali k podstate. Avšak otázka pre nás všetkých je táto. Máme podporu všetkých európskych inštitúcií ktoré podporujú Cyperskú republiku a ktoré podporuje aj OSN, aj Rusko. Nemyslím si, e, že tu môže existovať širšia podporu pre Cyperskú republiku. Takže otázka je úplne jasná. Ale čo už viac chceme? E, chceme ešte nejaké ďalšie uznesenie, nejakú ďalšiu deklaráciu. E, toto je otázka na obidvoch z vás, tak pre výbor, pre ESVČ, a druhá otázka je vzhľadom na to, že všetci sme sa zhodli na tom, že spôsob, ktorým Turecko jedná, je nelegálny a e, zasahuje záujmy a projekty e, práve tejto únie. Únia zasahuje iba prostredníctvom mekých opatrení, alebo by sme mali zasiahnuť aj sankciami, e, pretože neustále e, ukladáme sankcie, ale ani tie sankcie, to slovo nepovieme. A to je otázka na vás obidvoch. Ďakujem veľmi pekne. Charles Stanek. Ďakujem za toto e, privítanie, vážený pán veľvyslanec. Sme priatelia Cyprusu, je tam diaspora Cyperčanov. A keď som pred niekoľkými rokmi sa dozvedel, že sa objavil zemný plyn v teritoriálnych vodách Cypru, bol som veľmi rád, pretože demokratické krajiny vo východnej e, časti Stredozemného mera, mora najmä Izrael, tiež sa potešili, pretože Cyprus bol úspechom napriek finančnej kríze. A teraz objava takýchto uhľovodíkov v takejto forme bol jednoducho extra bonus pre prosperitu, pre zabezpečenie energetických dom, dávok a sľubovalo to jednoducho, že sa rozdeli toto novo získané bohatstvo s tureckými cyperčanmi, keď sa ostrov zjednotí pod jednou zástavou. Vtedy som dúfal, že sa takéto rozhovory začnú čím skôr. Bol som jedným z prvých, ktorý odsúdili nelegálny útok Turecka na suverenitu Cypra a výhradnú hospodárskú zónu a zastrašovanie voči talianskému vrtu, platforme, vrtnej plošine a voči ďalším obchodným partnerom Cypra v tejto veci. E, nedávne správanie sa Turecka ktoré kupuje ruské, člens, ruské strely ako zároveň niekto, čo sa snaží o členstvo v EÚ. Toto všetko vzbudzuje veľké obavy a zasahovanie námornej sily pod e, rôznymi zamienkami. To jednoducho je zvláštne správanie sa Turecka. Súhlasím s kolegami, že Turecko si už viac nezaslúži rokovať s nami o prístupe do Európskej únie, ale to je ďalšia rozpráva, to je na celá úplne iná vec. Čo sa týka týchto rokovaní s e, Cyprom, podporujem ich, ďakujem všetkým e, organizáciám, infraštruktúram a podporujem demarše, ktoré odsudzujú to, čo sa dialo Cypru za ostatné roky. Ďakujem všetkým a každý, kto môže pomôcť nejako Cypru, pomôžeme. Ďakujeme. A napokon pán Zilikiotis má slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Potvrdím, čo všetko povedali už ďalší kolegovia. Turecko so svojím eh, prístupom porušovaním porušuje námorné zákony a základné pravidlá. A týmto je zasiahnutá talianská spoločnosť talianský e, podnik, aj keď je to e, zasiahnuté aj právo Cyperskej republiky na využívanie vlastných zdrojov. E, to by samozrejme mohlo prispieť aj e, k väčšej bezpečnosti energetickej únii. E, takže e, samozrejme treba odsúdiť e, tento prístup a samozrejme treba podporiť e, aj solidaritu s Cyperskou republikou. Avšak to e, nezabránilo e, týmto provokáciám a preto e, sa musíme zamyslieť zo strany únie, musíme mať sankcie, oveľa silnejšie opatrenia, ako povedal predrečník. V súčasnosti Cyperčania a Gréci majú veľký strach. Musí tu byť e, riešenie a využívanie spoločných zdrojov. Je nesmierne dôležité, a to povedali aj e, ostatní v OSN. Toto musí byť spôsob. A teraz e, musíme postupovať dvomi smermi. Predovšetkým zasiahnuť e, Turecko a potom e, prispieť k efektívnemu dialogu. e, pretože prírodné zdroje v tejto zóne môžu významným spôsobom prispieť e, k pacifikácii zóny, ktorá je naozaj mimoriadne nestabilná, ale zároveň môže byť aj katalizátorom na zjednotenie Cypru, čiže prispieť k riešeniu cyperskej otázky. V poriadku, ďakujeme kolegyne, kolegovia. Mnohé otázky, ale väčšina z nich sú smerované na Angelinu. Ako hostiteľ by som navrhoval, že na 5 minút dostanete slovo a potom pán veľvyslanec Emilio dostane slovo na 5 minút a potom ukončíme tento bod programu. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem ste na poslanky, neposlanci za všetky tieto body, otázky. Predovšetkým Politicky bolo mimoriadne dôležité vypočuť si posolstvo, ktoré rezonuje v inštitúciách a ktoré je o solidarite s Cyprusom. S Cyprom. Toto podľa nás treba šíriť ďalej, toto posolstvo. Nemôžeme byť už zreteľnejšie sa vyjadrujúci ako teraz. Partnery si to musia vypočuť. Druhá vec keď zasadíme veci do širšieho kontextu, vzťah Turecka a Európskej únie, a odvolávam sa aj na to, čo povedal pán Tanok, že to nie je nič nové, že už v histórii sa objavili mnohé prvky nášho vzťahu s Tureckom, s Tureckom a hovorili sme o tom v rozprávach mnohokrát. Jednoducho na úrovni rady a tu v parlamente a ministrov zahraničných vecí. Turecko je kandidátskou krajinou je kľúčovým strategickým partnerom Európskej únie. A stále spolu rokujeme, stále v každej veci e, sa rozprávame, ktorá príde na pretras. A nachádzame riešenia problémov. Aj tých, o ktorých tu hovoríme dnes. Kým Turecko zostáva kandidátskou krajinou, je vyjazané pravidlami, ktoré sú stanovené pre kandidátske krajiny a očakávame, že Turecko sa bude podľa nich správať. Toto sa schválilo na všetkých úrovniach inštitúcií. Počula som niektorých poslancov, e, ktorí by chceli, aby táto vec zašla ďalej, ale ako som sa už vyjadrila, rozpráva pani Mogherini na úrovni lídrov, takto to vyzerá s Tureckom, ako som to práve E, povedala. Treba jasne si uvedomiť, kde sme. Prečo sme možno jasnejšie sa nevyjadrili ku Krasmontane a tam e, rozhovorom tam, kde bol aj pán Juncker a ďalší. Tam sa jednoducho viedli rokovania zo strany EÚ. Boli sme tam prítomní, snažili sme sa povzbudzovať, aby sa veci diali náležitým spôsobom Takisto aj medzi prezidentmi sa dosiahla zhoda. Obaja hovoria, že musíme túto dohodu, ktorá existuje, posunúť ďalej. Chceme pokračovať v rokovaniach. To je pozbudzujúce, pretože iba týmto procesom je možné veci vyriešiť. Pokúsiť sa vyriešiť to, čo sa deje medzi našimi voličmi. Povedala som pánu predsedovi Anastasiadesovi a Akinžimu, ktorý vedie tureckých cyperčanov, presne toto isté. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Alebo niekto niečo chce povedať? Vstupuje niekto do môjho prejavu? Ak áno, tak tlmočníci nepočujú. Vystúpenie znie bez mikrofónu. Použite prosím mikrofón, kolegyňa. Nemáme dvoch prezidentov na Cypre. Máme prezidenta Cyperskej republiky a máme lídra ľudu, ktorý žije na okupovaných územiach. Tento ľud, títo tureckí e, cyperčania, nevieme, či sú presne tureckými cyperčanmi. Ja sa vyjadrujem termínmi z tlačovej konferencia z vyhlásení, kedy obaja lídry povedali, že sa dohodli a že ochotní sú pokračovať ďalej, aby vyriešili príslušné procesy. Podporujeme to a dúfame, že uvidíme pozitívny výsledok. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem vám, Angelina. Pán veľvyslanec, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som objasniť, že som nevyjadril ani pesimizmus, ani optimizmus v, v budúcich konaniach. Chcel som iba povedať, že v tý, pri týchto príležitostiach prírodné zdroje môžu byť katalizátorom pre lepšiu spoluprácu v regióne. Chcel by som objasniť, ako už povedal, že vláda nie je veľmi spokojná vo vzťahu e, k týmto záležitostiam. Myslíme si, že komisia by mala jasne pomenovať veci tak, ako v skutočnosti sú. A samozrejme, všetko to, čo sa týka Turecko, to znamená externé aspekty ako okupácia, záruky. Toto malo priniesť lepšie výsledky. A až doteraz sme videli spokojnosť, ktorú preukazovali členské krajiny tak rady ako aj Európskeho v Európskom parlamente. Avšak to nás nezbavuje možnosti e, prijať tvrdšie opatrenia v závislosti od vývinu situácie. OK. Thank you. Ďakujem vám obom. Ďakujem, pán veľvyslanec. Emilio, ďakujem Angelíne, kolegyne, kolegovia, ďakujem za rozpravu. Prechádzame k ďalšiemu bodu programu. Ďakujeme za to, že ste medzi nami boli. Dovidenia. Máme tu spoločné posúdenie bodov 7 a 8. Ide do, o dohodu o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom. 17. januára 2013 parlament už súhlasil so závermi e, asociačnej dohody s Irakom, dohody o partnerstve a spolupráci s Irakom, ale právny základ bol modifikovaný Takže EP musí opäť súhlasiť s touto témou, pretože nové rozhodnutie rady bolo medzi tým prijaté o novom právnom základe. Zdá sa to byť veľmi právnická záležitosť, takže poprosím, aby pani Saifi nám to hneď vysvetlila, ako to vlastne je. Poprosíme o podrobnosti. Ďakujem za slovo, pán predseda. Presne ako ste povedali, na základe zmeny právneho základu by sme mali znova schváliť dohodu o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom. Je tu možnosť upresnenia priorít o posilnení spolupráce medzi EÚ a Irakom. Prijatie spoločnej stratégie v januári a účasť Európskej inštitúcie a členských štátov na konferencii v Kuvajte v februári minulého roka pomohlo pri transformácii na konkrétne kroky, ktoré by sa mali udiať. Dohoda o spolupráci a partnerstve je kľúčovým nástrojom, ktorý by sme mali využiť v záujme rekonštrukcie a e, mieru v tejto krajine. Identifikovali sme krátkodobé priority, k roku Európskej únie v Iraku. Je nevyhnutné, aby EÚ a členské štáty zachovali humanitárnu, posielanie humanitárnej pomoci, aby pomohli chrániť všetkých Iračanov. Musíme venovať pozornosť najmä nedávno oslobodeným oblastiam, pokračovať v odminovávaní a rekonštruovať prioritné infraštruktúry. Rovnako znovu ustanoviť hlavné služby a ich fungovanie je naliehavé, aby prišlo k zmiereniu v rámci celej spoločnosti, najmä aby sa rozbehol dialog medzi ústrednými orgánmi a orgánmi irackého Kurdistanu. Musíme nájsť riešenia, aby sme rešpektovali rozmanitosť tejto krajiny kde budú zastúpené všetky zložky irackej spoločnosti v súlade s ústavou a zabezpečením u zemnej zvrchovanosti Iraku. EÚ sa musí podielať na prehlbovaní politického dialogu s Irakom v záujme posilneniu úlohy e, napríklad postavenia žien, boja s korupciou, nezávislosti súdnictva, reformy protiteroristického zákona a v súvislosti s ďalšími témami, ako je napríklad zrušenie trestu smrti. Táto dohoda je tiež podstatou prehlbenia našej spolupráce v mnohých sektoroch, vrátania vzdelávania, energetiky a ďalších. V tejto správe by som chcela vyzdvihnúť, že EÚ v rámci reformy bezpečnostných zložiek v Európe, mm, že by sme mali mať nestranné policajné sily a aby sa posilnili verejné inštitúcie. Obnova a stabilizácia treba, aby boli sprevádzané hospodárskym a sociálnym rozvojom, ktorý bude na prospech všetkým Iračanom. EÚ musí podporiť Irak pri diverzifikácii hospodárstva, aby vznikol udržateľný inkluzívny rast, ktorý povedie k tvorbe pracovných príležitostí, najmä pre mladých. Myslíme si, že náš parlament môže významne prispieť k spoluprácu medzi EÚ a Irakom, najmä čo sa týka programu posilnenia kapacít irackého parlamentu. Ďakujem za slovo. Ďakujem vám, pani Saifi. Takže mm, nasleduje výmena názorov. Máme tu štyroch kolegov, pán Floyd, pán Raymond, pán Kauzu a pán Castaldo. Chce sa ešte niekto ujať slova? Ak nie, pod potom 3 minúty dostávate každý. Začneme pánom Frentom. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ospravedlňujem sa. Budem musieť trošku improvizovať, lebo pred dvoma minutami som sa dozvedel, že e, nahradzam pani Gomeš, ktorá tu dnes nemohla byť. Ale keby tu bola, tak som si istá, že by bola poďakovala pani Saifi, spravodajkyni, za vynikajúcu prácu a takisto ja sa pripájam. Irak sa ešte stále učí, čo je demokracia. Len 15 rokov, e, odkedy skončila diktatúra Sadáma e, Husajna, predtým zažil mnohé nepríjemné situácie. V susedstve Iraku leží Sýria. V porovnaní s ňou Irak napreduje k ustanoveniu demokratických inštitúcií. Napríklad 12. Eh, maja budú voľby. Dúfame, že výsledok eh, tento volie preukáže, že tri hlavné skupiny suniti, šijovia a kurdi budú spolu pracovať na posilnení demokracie a ešte stále sa im nepodarilo plne nastoliť právny štát, len sa o to pokúšajú, sú na ceste k nemu. Irak spolu so Saudskou Arábiou a s Iránom e, spolupracuje a okrem tejto spolupráce udržuje dobré vzťahy so Spojenými štátmi. Alebo, aby sme to povedali presnejšie, USA ešte stále zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore režimu a demokratických inštitúcií v Iraku. Apelujeme na Irak, aby bojoval s korupciou, podporovali ľudské práva a v tomto kontexte apelujeme na zrušenie trestu smrti. Naše nádeje sú aj v tom, že po voľbách EÚ a Irak budú spolupracovať smerom k tomu, aby sa z Iraku stala prosperujúca a mierumilovná krajina. Ďakujem. E, ďakujeme. Ďakujem, pán predseda, budem hovoriť po anglicky. Vítame návrh správy. Zdá sa nám, že sa dotýka tých tém, ktorých sa dotýkať má, mimoriadne dôležitých, korupcia, ľudské práva, IDP, zmierenie. Dôležité je, že EÚ podporuje úsilia v týchto témach, najmä čo sa týka situácie v oblasti ľudských práv, právneho štátu, e, sektoriálneho rozdelenia v Iraku. E, je to pre nás priorita. Potrebujeme dlhodobé riešenia, najmä čo sa týka vzťahu medzi vládami a miestnymi a regionálnymi orgánmi. Tam by sme mali podporiť veci aj peniazmi, Najmä v prípade Kurdistanu tento región naozaj potrebuje dialog medzi jednotlivými aktérmi. Oceňujeme, že sa v tejto správe spomínajú aj menšiny. Budeme sa pokúšať pracovať aj na tejto téme e, a takisto sektárske e, problémy, násilie. E, ktoré treba zmieriť, odstrániť. Európska únia má mnohé záujmy, ktoré sa snaží e, sledovať a zároveň pomáhať. Toľko z našej strany. Myslím si, že ani som nepotreboval tie 3 minúty. Ďakujem. A teraz pán Kauso, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Je to naozaj správa, ktorá podkrýva veľmi dôležité témy, napríklad zmierenie a zabezpečenie územnej celistvosti Iraku a snaží sa tu riešiť tú inváziu, ktorá si vyžiadala e, milión obetí. Čo by som ja chcel povedať je, že sme tu spomenuli jednu skupinu a to sú kresťania. A táto kresťanská komunita bola vyhnaná, ale to nie je jediná komunita. Aj židovská komunita bola vyhnaná. A takže chcem povedať, že v krajine nežijú len kresťania, sú tam rôzne náboženstva a je to veľmi pestrá mozaika, z ktorej sú mnohí prenasledovaní. Momentálne sa to zlepšilo. Ďakujem. Ďakujem za EFDD, pán Castaldo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať spravodajky Sajfi za vynikajúcu prácu. Je to veľmi komplexná správa a určite viac ako kedykoľvek predtým treba podporiť iracké úrady pri rekonstrukcii krajiny. Uvedomujeme si, že Ila, Irak čeli veľkým inštitucionálnym, administratívnym, ľudskoprávnym výzvam a národná identita sa e, oslabila a sú tam rôzne subnárodné komunity, subjekty a je dôležité, aby všetky tieto komunity boli zastúpené na kandidátkach budúcich volieb, aby to bolo v prospech všetkých obyvateľov celej krajiny. Takže treba po ISISe teraz posilňovať všetky síly, nezávislé súdnictvo, a treba pomôcť riešiť traumy spôsobené islamským štátom a na to treba využiť aj tú dohodu a musíme ukázať našu podporu nielen pri rekonstrukcii škôl a nemocníc, ale aj pri tom, že chceme budovať pracovné miesta, najmä pre mladých Iračanov, aby sa nestali znovu E, vďačným objektom džihadistov. Musíme pomôcť irackým úradom pri ich reformách, aby sa stabilizovala bezpečnosť a ko aj dôvera občanov v vládu, ktorá bude spravodlivejšia, diverzifikovanejšia a bude plne reprezentovať všetkých. Musíme zabrániť tomu, aby tu nevznikali nové džihadistické mm, neštátne organizácie ako milícia a podobne. Musíme ísť cestou integrácie celej spoločnosti a musíme podporovať bezpečnostné síly A ďakujem ešte raz pani spravodajkyni. Ďakujem veľmi pekne. Je tu ešte jeden rečník, myslím, Charles Tenak. Nech sa páči, ďakujem. Veľmi stručne, samozrejme, moja skupina tiež podporuje túto správu a odporúčania pre PCA. Ja ako predseda skupiny priateľov s Kurdistanom vítam vyjadrenia o obnovení konštruktívneho dialogu s úradmi v Abile a Bagdadom. A ide tu najmä o obnovenie leteckého spojenia s Kurdistanom, ktoré sa prerušilo pri hlasovaní o nezávislosti. Potom je tu odsek 13. V britskej tlači bol strašný článok, ktorý hovoril o hromadných súdnych procesoch k, o, s manželkami bojovníkov Daešu, z ktorých mnohé boli odsúdené na smrť, mnohé z nich majú malé deti a pritom neboli žiadne dokazy, že boli osobne zapojené do páchania alebo priamo zapojenie do vojnových zločinov Daešu. Boli odsúdené na smrť len na to, že, za to, že boli zosobášení s bojovníkmi ISISu a že niektoré boli takto aj dobrovoľne. Ja chápem, prečo mnohí Iračania to možno považujú za závažné e, porušenie, keďže tí bojovníci páchali hrozné činy, ale že dojde k zavraždeniu, teda poprave e, mladých žien. Minulý týždeň 12 tureckých žien bolo odsudených na trest smrti za to, že sa nachádzali na území kontrolovaným ISISom a považovali ich za manželky bojovníkov Daešu a pritom a odsudili ich na smrť bez toho, že by že by boli nejaké konkrétne dôkazy. Ja si myslím, že je to veľmi znepokojujúce na medzinárodnej úrovni. Samozrejme, tie zločiny si sú, nie sú, sú nespochybniteľné a niektoré z týchto ľudí sú členské štáty EÚ. A neviem, či členské štáty chcú, aby ich občania, ktorí sa pridali k Daešu, sa vrátili do krajiny pôvodu alebo boli súdení v e, Iraku a e, je podľa mňa ale hrozné, keď vidíme mladé ženy s malými deťmi odsudené na smrť len za to, že podľahli a vydali sa za bojovníka Daešu. E, chcete, pani spravodajkynia, zhrnúť to? Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za váš príspevok. Poznamenala som si vaše pripomienky. Domnievam sa, že všetci súhlasíme s tým, že Irak má byť prioritou EÚ a že by sme mali presadzovať spoluprácu v záujme obnovy v tejto krajine. Pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy, budem pokračovať v spolupráci s tieňovými spravodajcami a ja ďakujem za pozornosť. Ďakujem, dobre. Teraz harmonogram. Lehota na pozmenujúce je 26. apríl 9 hodín. Posúdenie bude potom pravdepodobne 7. júna, hlasovanie v AFETE 20. júna a v pléne v júli alebo v septembri, teda pred alebo po e, letnej, letných prázdninách. Áno, je to v poriadku? Dobre. Je to len indikatívne, ale to je tá predbežná línia. Dobre. Takže sa dostávame k bodu 9 Je to výmena názorov s pánom Danielom Biotým, spravodajcom pre rozpočet komisie na rok 2019. Ďakujem za to, že ste prišli. Náš kolega pán Viotti je spravodajca výboru pre rozpočet k rozpočtu EÚ na rok 2019 a pre priority výdavkov na budúci rok. Ako každý rok výbor AFED bude mať stanovisko a bude v auguste hlasovať o svojich pozmeňujúcich návrhoch rozpočtu. Samozrejme sa za, budeme zaoberať najmä okruhom 4 vonkajšia akcia a najprv dám slovo pánu Viotimu a potom spravodajcom z AFETu pánovi Benifej. Takže nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pán predseda. Ďakujem za to, že ste ma tu pozvali. Budem stručný, aby som si mohol vypočuť názory E, autora vášho stanoviska, ako aj tieňových spravodajcov. Všeobecne musím povedať, že tu som otvorený a voči tomu, aby sme mali rozpočet, s ktorým bude súhlasiť väčšina politických skupín aj výborov a ktorý bude korešpondovať požiadavkám výborov, ktoré mi pomohlo pracovať s rozpočtom na budúci rok. Rýchle vymenujem témy, ktoré máme na stole. A e, na čo sme sa za, e, zamerali aj v usmerneniach, ktoré sme predstavili na pléne v marci. A potom si rád vypočujem vaše požiadavky. Poprvé, musíme venovať maximálnu pozornosť tej druhej tranži nástroja pre utečencov. Ako viete, rozhodlo sa, že budeme postupovať s, dlhou, s druhou tranžou 3 miliardy eur a otázka je, ako to budeme financovať. Dneska komisia to chce financovať tak, ako tú prvú, to znamená jedna tretina z rozpočtu EÚ a dve tretiny príspevky členských štátov. Rada s tým avšak nesúhlasí a to znamená, že vidí, má negatívny postoj niektorým návrhom členských štátov a preto je tu tá myšlienka, že tento celý nástroj pre utečencov v Turecku by sa mal financovať z rozpočtu spoločenstva, z komunitárneho rozpočtu. A to by znamenalo, že musíme zoškrtať celý rad ďalších výdavkov, investícií, položiek, ktoré má Európska únia a ktoré financuje. A to najmä znamenalo škrty v, v okruh 4. Potom ďalšia téma je téma bezpečnosti a to najmä podpora iniciatívy komisie Európsky program rozvoja európskeho obraného priemyslu z Európskeho fondu pre obranu. Takže my podporujeme túto iniciatívu, ale je jasné, že to treba financovať z nevyčerpaných marží alebo osobitných nástrojov a nie, že by sa pres, pre, for, pre, presunuli prostriedky z existujúcich programov. To by znamenalo ďalšie škrty a to by znamená škrty z programov, ktoré už máme mnoho rokov. A potom ďalšie 3-4 veci. Musíme zlepšiť aj podporu politiky susedstva na juhu, potom financovanie našich aktivít v oblasti politiky bezpečnosti, pretože tu sa situácia zhoršuje. Potom tu máme nástroj na podporu palestinského národa. Aj tu došlo ku škrtom z programu UNRA, pretože USA sa rozhodlo, že nebude podporovať už túto agentúru OSN. Takže musíme nájsť nejaký spôsob, lebo je potrebné, aby UNRA mohla aj naďalej spolupracovať. A nemôže to byť len na bedrách, na pleciach EÚ. Musíme diskutovať o tom, ako zachovať financovanie tejto agentúry OSN. Potom ďalej je tu aj konferencia, ktorá sa bude konať v Bruseli zajtra a pozajtra, e, venovaná azylu a aj to bude mať svoje dopady. Takže my sme prispeli viac ako miliardov z rozpočtu EÚ a viem si predstaviť, že sa potvrdí ďalších 500 miliónov na obdobie do roku 2020, tiež z rozpočtu EÚ. Takže aj tu máme vysvetlenie toho, ako je potrebné neškrtať e, iné programy a aby sa zabezpečilo financovanie nástroja pre utečencov v Turecku alebo nástroj pre obranu. Ďakujem. Ďakujem. Teraz mm, ďakujem kolegovi Viotovi za jeho úvod. Ako kolega povedal, zaujíma ho, čo my chceme povedať. Takže teraz veľmi rád dám slovo Vinife a potom pán Tenok a pán Castaldo, ktorí, sa, ktorí naznačili, že by sa chceli vyjadriť. Takže pán Benifej. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem spravodajcovi aj e, spravodajcovi za, rozpoč- e, za rozpočtový výbor za prípravu rozpočtu na rok 2019. E, vidíme, že aj tento rok nám priniesol mnoho víziev, tak ako v oblasti Sýrii, ako aj snažiť, snažiť sa vyvážiť situáciu inde vo svote. Vidíme aj našu snahu prispieť k lepším vzťahom eh, v krajín v Severnej Afrike aj k eh, ďalšej stabilizácii. A eh, vidíme, že tieto krajiny sú častokrát vnímané ako krajiny tranzitu a preto častokrát k ním dochádza k neludskému zaobchádzaniu s imigrantami a migrantami. A takisto aj krajiny Mašreku, ktoré čoraz viac spadajú pod autoritárske vlády. A samozrejme, okrem ukrajinskej krízy, e, nemôžeme povedať, že všetko je vyriešené Avšak sú tu aj problémy, ktoré sú oveľa bližšie k našim eh, bránam. Potrebujeme aktívnu, ale aj asertívnu eh, politiku. Eh, potrebujeme zachovávať centrálnu úlohu, ústrednú pozíciu Európy ako globálneho aktéra. Zdá sa, hm, že rovnako hm, Rusko sleduje svoje vlastné mocenské politiky, ktoré sú často prikrom rozpore s našimi hodnotami. Preto musíme mať k dispozícii adekvátne zdroje. Spomeniem iba e, niektoré hlavné body, ktoré boli spomenuté už v úvodnom slove spravodajcov spravodajcu a ktoré považujem za e, urgentné. Samozrejme je tu konsolidácia demokracie a rešpektovanie ľudských práv a takisto rešpektovanie právneho štátu. E, zvyšovanie odolnosti, zvlášť v krajine, e, ktoré sú krajiny dobrého susedstva, ktoré sú v procese približovania. A samozrejme krajiny, ktoré sú ohrozované veľkými migrantskými tokmi. Na Balkáne nemáme len pozitívne e, prejavy. E, hovoríme o balíčku rozširovania. Videli sme strategické iniciatívy, ktoré sa týkajú e, rozširovania, ale vidíme zvýšenie financovania sietí, prepojenia a takisto ako je napríklad program Erasmus+. A myslím si, že toto je dobrý spôsob, pretože investovanie do mladých ľudí eh, v našom susedstve je našou najdôležitejšou úlohou. Samozrejme, to implikuje aj e, zvýšenie fondov e, do, od roku 2020, čo je samozrejme možné vzhľadom na to, že sa znížia fondy, ktoré sú k dispozícii na e, Turecku vzhľadom na porušenie základných ľudských práv a slobod. Ale samozrejme to e, musíme e, zohľadniť aj v rozpočte. Čo sa týka tureckých fondov, musíme ich presmerovať, eh, aby sme eh, ich nasmerovali na občianskú spoločnosť. To by mal byť automatický eh, princíp pri nástrojoch zahraničnej politiky, aby sme zabránili tomuto regresu v otázkach základných hodnôt ale samozrejme aj ďalší manažment e, zdrojov, ktoré častokrát sú na svojom pokraji a e, ťahajú z posledných síl. E, keď vidíme štruktúrálne problémy, musíme obnoviť naše snahy pri komplexných výzvach v jednotlivých regiónoch, či už sú to krajiny východného partnerstva alebo krajiny Severnej Afriky. Musíme takisto podporovať E, riešenie podobných situácií všade vo svete, čo je prirodzeným trendom a vytvárať dobrý priestor pre občianskú e, spoločnosť. E, samozrejme, v tomto zmysle treba podporiť aj komponent zahraničnej politiky, ktorý je v súčasnosti podfinancovaný. Čo sa týka e, Turecka, tu sme videli poslednú tranžu e, platieb zo strany komisie. Zostáva to aj naďalej strategickým investíciou zo strany Európskej e, komisie ako IPA 2 ale samozrejme ako aj ďalší nástroj približovania. Potom je tu aj nástroj pri, mm, pre mm, pristahovalcov a e, migrantov. A samozrejme k tomu musia e, existovať aj adekvátne postupy. Samozrejme e, vidíme aj e, potrebu finančnej regulácie. Zajtra e, sa otvára bruselská konferencia o Sýrii, e, kde budeme hovoriť o humanitárnych záležitostiach a o záležitostiach ako je rekonštrukcia. Preto samozrejme hľadajme nové práce a nové ciele na roky 2019. No, a samozrejme musíme hovoriť o e, tom, ako sa vysporiadame e, e, s našimi, eh, eh, s našimi prioritami po 19. marce. Čo sa týka makroekonomického kontextu Európskej únie, ten sa zlepšil, čo dáva priestor na zvýšenie eh, fondov pre ESVČ, ale samozrejme predovšetkým v období od roku 2017 až 2020. Svet potrebuje Európu, ktorá bude prítomnejšia, ktorá nemôže iba zodpovedať na hrozby, ale bude na ne venovať aj potrebné zdroje, ako sme sa už snažili povedať e, predtým. A musí to byť jasné a evidentné, predovšetkým v našom susedstve prostredníctvom e, rôzličných frontov, o ktorých sme hovorili a samozrejme na ktorých sa bude sústreďovať aj naša práca. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem našemu spravodajcovi aj za výber pánu Benefejovi. Teraz pán Alio Mari Gala. Ešte niekto by sa chcel vyjadriť? OK. Ešte niekto? Takže je to len EPP, áno? Takže začneme a musíme skončiť presne o pol, takže máte maximálne 2-3 minúty. Takže Lumria. Ďakujem veľmi pekne, len niekoľko pripomienok, pretože rozpočet v konečnom dôsledku je jediným kritériom určitej vôle realizovať politiku. Takže rozpočet je jedna z tých hlavných osy. Pán spravodajca, ak máme posunúť obranu na druhú kole, ja neviem, či je to naozaj tak. Je to pre vás len otázka prezentácie, ale v dnešnej dobe je otázka bezpečnosti a obrany rozhodujúca. Naša úloha vo vzťahu k občanom je ochrániť ich a potom hovoriť, že nemáme financie na európsku obranu a že to môžeme financovať len tým, čo máme niekde ako paberky, to nie je to posolstvo, ktoré chceme vyslať. Pokiaľ ide o utečencov z Turecka, tak samozrejme utečenci a ich osud je pre nás dôležitý, ale ide o ľudí zo Sýrie. A dneska sa Sýrčania už vracajú a okrem toho sú tu aj iní utečenci, ďalší migranti z Etiópie a ďalších afrických štátov. A tam hrozí, že práve tu budú tie problémy v budúcich rokoch. Takže je to problém voľby a základnej politickej orientácie. Takže nemôžeme povedať, že tu je len jedna priorita, to sú pristahovalci, respektíve utečenci z Turecka. Potom pomoc v rámci našeho susedstva, áno, samozrejme, ale nezabúdajme na to, že treba vyvíjať ďalšie úsilie aj vo vzťahu k africkým štátom. Ak si neželáme obrovskú migračnú vlnu, ktorá môže prispieť k demografickým a iným problémom, je to nevyhnutné. A ďalej hovoriť, že ako budeme kompenzovať zmenu postoja Spojených štátov voči palestínčanom. To je otázka, myslím, že to sa tak nedá povedať. Ďakujem. A teraz pán Mavrides, dve minúty. Možno, že ani nepotrebujem dve minúty. Mám len jednu konkrétnu otázku. Pán predseda, mám krátku otázku, konkrétnu otázku, menej ako dve minúty, keď hovoríme. Počúvate ma? Ako tu teraz hovoríme, tak takmer 200 tisíc ľudí bolo vyhnaných z Aflínu a odchádzajú odtiaľ a potrebujú naozaj veľkú pomoc, sú v núdzi a pýtam sa, čo môžeme spraviť. Máme čo im povedať, okrem toho, e, že budeme tak veľa hovoriť o utečencoch? To je moja otázka, veľmi konkrétna otázka. Mohli by sme napríklad pri, vyčleniť časť týchto 3 biliard o ktorých tu hovoríme, že ich dáme Turecku. Nemohli by sme časť z toho e, my, e, vyčleniť miliardu pre kurdské miestne orgány, aby oni mohli e, vyriešiť niektoré z naliehavých potrieb utečencov, ktorí boli vyhnaní z Afrinu tureckými jednotkami. Ďakujem. To bolo 1,5 minúty. A teraz pán Gala, nech sa páči. Včera ste mali narodeniny, gratulujem. Ďakujem. A dneska som 19 rokov v Európskom parlamente na hodinu. Mám tu jednu poznámku pre spravodajcu a chcem sa aj pridať k tomu, čo povedala kolegyňa Ajo Mari pre bezpečno- na tému bezpečnosti a obrany. Naozaj tieto snahy nemôžeme financovať z marži. Máme veľký politický koncenzus v Európskej rade aj tu v parlamente a ten prispel k tomu, že máme stálu štrukturovanú spoluprácu PESCO. To sme aktivovali a keď si pozrieme túto zmluvu, tak vidíme, že sa tam uvádza, že administratívne náklady a operatívne náklady PESCO, pokiaľ sa netýkajú vojenských misií, budú financované z rozpočtu únie. A komisia prišla už aj s takýmito návrhmi. Takže my tu musíme určiť priority, ktoré budú prioritami aj pre ďalší finančný výhľad a tam sa odrazia. Takže, a to nerobíme preto, že nemáme čo robiť, alebo že by sme nevedeli, čo s týmito peniazmi, ale je to výsledok zmeny vo svete a dúfam, že tento politický pohľad na rozpočet je pohľad, ktorý bude zohľadňovať aj výbor pre rozpočet. Ďakujem. A teraz pán de Grandes a potom dáme slovo aj spravodajcovi, ale musíme byť čo najstručnejší. Ďakujem, pán predseda. Musím využiť prítomnosť pána spravodajcu, lebo je zodpovednou osobou som ja v našej politickej skupine. Ja som prišiel s podobným projektom a Potrebujeme totiž zabezpečiť podporu e, vybudovania udržateľného mieru v Kolumbii ako súčasť agendy 2030 a obchodnej dohody s Európou. To je veľmi dobré pre oblasť, ktorú e, ovplyvnili spory s Farkom. A pokiaľ ide o Fark, tak potom tu by sme nemali pokračovať, pretože ide obdobie po konflikte a o všeobecné záujmy štátu. Je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili, že sme partnermi pri budovaní mieru a obnove mieru a na to potrebujeme mať k dispozícii príslušné medzinárodné nástroje. Je to technická pomoc, rozvoj, ako aj rozvoj bioreťazcov je dôležité, aj keď to nebudú veľké sumy, aby sme to vyjadrili aj tu v tomto výbore, že je tu takáto potreba a jednoducho musíme byť realistickí a musí to byť aj v rozpočte. Ďakujem, pán Vioty, za vaše informácie. Je to dôležité a my sa postaráme o to, aby výdavky boli v poriadku. Ďakujem nikto z, za vás, pán Vioty. Len pár minút, ak môžem poprosiť. Ďakujem. By som sa chcel poďakovať všetkým kolegom, ktorí prispeli do tejto diskusie. E, chcel by som sa e, sústrediť na niektoré aspekty a potom sa vrátiť ešte k príspevku e, kolegu Benifejho, aby sme si rozumeli. Ja úplne súhlasím s témou obrany a bezpečnosti. Je to nesmierne dôležitá téma, ale nie je dôvod, prečo som ju uvedol ako druhú, hej, že prečo nebola prvá. Ja samozrejme nechcem financovať e, bezpečnostný projekt, e, iba to, čo v rozpočte ostane. Avšak členské štáty požadujú nové projekty a vyžadujú si aj nové úsilie zo strany členských štátov. Chceme preskúmať skutoč e, e, ďalšie kapacity, či nie sú k dispozícii aj kapacity na strane členských štátov e, pre nové projekty. Ale samozrejme chceme požiadovať, aby sa členské štáty viac angažovali práve v kontexte rozpočtu na úrovni Európskej únie. A samozrejme, toto je iba snaha, aby sme využili čo najlepšie to, čo v rozpočte ostalo. Ale samozrejme to neznamená, že toto sú jediné zdroje, ktoré budeme financovať e, spoločnú obranu a e, bezpečnosť. E, ja samozrejme úplne súhlasím s tým, s tou otázkou, ktoré sa týkalo kurdov 3 miliard eur, nie len pre sírskych utečencov. A toto je aj dôvod, prečo som prečo sme žiadali aj to, aby tieto peniaze išli občianskej spoločnosti a organizáciám, e, aj napríklad e, kurdským organizáciám. A samozrejme, bude tu menšia kapacita absorbovať e, a čerpať tieto fondy zo strany Sirčanov v Turecku. A Pán Benifej to povedal veľmi dobre. Potrebujeme aj nástroje, aby sme sa vyrovnali s koreňovými e, príčinami migrácie, ale zároveň potrebujeme aj pomôcť na tých miestach, e, ktoré zažívajú veľmi pálčivo tento e, problém. Ja som Talian, e, ja samozrejme viem veľmi dobre, o čom hovoríme a viem, aká je situácia. A samozrejme ďakujem aj pánovi predsedovi a ďakujem aj za vaše príspevky, za vaše reakcie a samozrejme e, za to, že sa snažíme vybojovať tieto bitky aj v našom parlamente, aj vo vašom mene. Ďakujem veľmi pekne. Well, you, colleague, your... Ďakujem veľmi pekne, vážený kolega, a samozrejme všetko dobré za vašu veľmi dôležitú úlohu a ďakujem kolegovia pri tejto výmene názorov. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu našeho programu a tým je So we need a new glass yes, here. Yes. Takže, dámy a páni, kolegovia, teraz eh, prechádzame k bodu 10. Eh, vítame komisára Hána, ktorý je pravidelným hosťom na nás zasadnutiach výboru AFED a Johannes Hán bude predstavovať eh, správu o susedskej politike a rokovania o rozšírení, ktorá bola predstavená minulý rok. Nechceme sa pozerať do minulosti, nebudeme hovoriť o tom, čo sa stalo minulý týždeň v Štrasburku. Sme o to radšej, že komisár je dnes tu a e, samozrejme pozvali sme e, komisár Hána, aby prišiel čo najskôr a zúčastnil sa rokovania našho výboru AFET e, a potvrdil to v pondelok. Je, je tu aj dobrá tradícia, že prediskutujeme správu e, o rozšírení na tomto výbore, a to do detajlov. A teraz bez zbytočných odkladov dáme najprv slovo komisárovi Hánovi, ktorý nás informoval do detajlov o situácii na Západnom Balkáne. Tieto informácie má od vysokej predstaviteľky pre vonkajšiu činnosť a samozrejme bude hovoriť aj o svojich skúsenostiach z týchto krajín. Takže teraz by som dal slovo komisárovi asi na 10 minút a potom budeme mať dostatok času na otázky. Nech sa páči, pán Han, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Minulý týždeň eh, nebol ideálny týždeň, čo sa týka organizácie stretnutí, avšak eh, bolo to takou e, zmesou rozličných podujatí a nemohli sme sa dobre stretnúť, ale samozrejme e, snažím sa byť e, vždy dostupný pre parlament, ako aj na zasadnutiach jednotlivých skupín a výborov. Takže dúfam, že pri najbližšej príležitosti sa vyhneme podobnej situácii, ako nastala minulý týždeň. Takže toto by malo byť dobrým dôvodom predniesť tento prejav. Nie v útorok, ale naopak v stredu. Avšak teraz by som už prešiel na dnešnú príležitosť informovať vás o jednotlivých záležitostiach a samozrejme, keď sa priebežne pozriem do publika. Vítam takisto aj veľvyslancov, ktorí sa zúčastňujú našeho dnesného stretnutia. Je dobre ich tu vidieť. Je to balíček, ktorý sme prijali minulý týždeň, o ktorom dnes budeme hovoriť. A bolo to minulý týždeň v Skopie. Ale navštívili sme e, tieto miesta spolu s pani Mogherini a ona ešte dodatočne navštívila tieto krajiny aj potom, pretože ja som sa oneskoril vo Washingtone na našom jarnom stretnutí, aby sme mohli skoordinovať eh, naše aktivity vo finančných inštitúciách na globálnej úrovni. Ale toto je samozrejme aj niečo iné. Ale je to samozrejme eh, relevantné pre finančné inštitúcie a tým pádom pre naše krajiny. Eh, balíček e, samozrejme e, berie do úvahy e, skutkový stav vecí v jednotlivých kandidátskych krajinách a hovorí o budúcnosti politiky rozširovania do konca roku 2018, ktorý má byť konečným dátumom preplnenia jednotlivých kritérií na tento rok a samozrejme hovorí o jedných e, zásadných oblastiach, ako sú základné ľudské práva, e, riadenie, konkurencieschopnosť a tak ďalej. Samozrejme komisia takisto aj e, zverejňuje aj posúdenie hospodárskeho potenciálu krajín Západného Balkánu a Turecku a tieto dva baličky sú teraz zosynchronizované a prídu opäť na jar a preto toto je aj dôvod, prečo sme nemali E, správu Rogapol o tejto záležitosti, ale teraz bude prichádzať každoročne a to so synchronizovaným spôsobom. E, tento balíček znovu poukazuje na to, že táto politika nie je samoučelná, ale je to nástrojom na export e, stability do našeho bezprostredného susedstva. Balíček pre Balkán, ktorý sme predstavili vo februári, potvrdzuje európsku perspektívu tohto e, regiónu a zároveň význam tejto politiky. E, táto správa sa predovšetkým e, sústreďuje na minulosť a samozrejme posudzuje medziročné výsledky a komisia konštatuje významný pokrok, ktorý dosiahla bývalá Juhoslovenská republika Macedónska, vydáva odporúčania rade, aby sa otvorili rokovania s obidvomi krajinami, tak Macedónskom, ako aj druhou krajinou, pretože dosiahli dostatočný progres. Toto je e, samozrejme založené na našej faktickej a veľmi dôslednej analýze. Albánsko dosiahlo veľmi dobrý pokrok e, v oblasti e, spravodlivosti a rovnako ako Firom prekonal hlbokú politickú krízu a implementuje reformy a zlepšuje svoje susedské vzťahy. Ale samozrejme nie je teraz e, čas pre e, nejakú pre nejaké zaváhanie. E, toto sa vzťahuje samozrejme na všetky krajiny. Naše veľmi pevné, dôsledné, ale férové hodnotenie ukazuje, že prístup do Európskej únie sa zaklada čisto iba na zásluhách a na dosiahnutom pokroku a jedna vec nie je rokovateľná. A tá kvalita toho rokovacieho procesu má precedens pred rýchlosťou rokovacieho procesu. A samozrejme je to o vytváraní politickej stability prostredníctvom prepojiteľnosti a nových príležitostí pre európskych občanov a spoločnosti. Naši partneri na východnom Balkáne vedia, že rozšírenie nastane iba vtedy, ak obidve strany z toho budú E, vychádzať ako výťazné. To je veľmi jednoznačne povedané v tých kľúčových zmenách, ktorými sa krajiny ešte musia vysporiadať, aby dosiahli želateľný pokrok. E, predovšetkým tieto zmeny musia nastať e, predovšetkým v boji proti korupcii a samozrejme dodržiavania princípov právneho, právneho štátu. Na hospodárskej strane krajina musí samozrejme sa vysporiadať eh, s vysokou mierou nezamestnanosti, predovšetkým nezamestnanosťou mladých ľudí, prijať štruktúrálne reformy a eh, samozrejme vysporiadať eh, sa s touto agendou. Synchronizácia, ako som už povedala, e, jednotlivých správnych balíčkov, e, hodnotenia komisie e, dá nám aj potrebné usmernenia, pretože potrebujeme tieto usmernenia predovšetkým na strane hospodárskych výsledkov. Samozrejme, v neposlednom rade naše krajiny musia pracovať na dobroch, dobrom urovnaní vzťahov medzi krajinami. E, všetky jednotlivé nevysporiadané spory musia byť e, vyriešené, zvlášť po zverejnení tejto stratégie a e, po fakte, že to pomenúvame veľmi presne. Niektorí z toho, čo sme dosiahli, sú je záležitosť bilaterálneho pokroku a stanovuje sa tu jasná perspektíva. Vážení poslanci a poslankyne, naša stratégia pre západný Balkán e, nastavuje jednoznačnú cestu k silnejšej a väčšej únii a snažíme sa e, vo, do veľkých podrobností povedať, čo jednotlivé krajiny musia urobiť, e, aby mohli pristúpiť. Čo sa týka Turecka, obávam sa, že Turecko sa naďalej výrazne odkláňa od Európskej únie, predovšetkým v oblasti právneho štátu a základných ľudských práv. Európska e, komisia e, s ľútosťou vyzvala Turecko, aby zmenila tento negatívne e, smer vyvinú udalosti a samozrejme zdôrazňujeme to aj v správe. Zároveň Turecko je a bude kľúčovým strategickým partnerom a budeme pokračovať v našej spolupráci v oblastiach spoločného záujmu. E, v tomto kontexte správa odporúča e, Turecku, aby poskytovala naďalej prístrešie a pomoc viac ako 3 miliónom registrovaným sírským utečencom a bude napomáhať pri tejto výzve aj naďalej. Vážení poslanci, balíček rozšírenia bol zverejnený minulý týždeň, avšak naša práca sa nekončí. Našim veľkým milníkom je summit pre Západný Balkán v Sofii eh, na konci mája a je to aj príležitosť potvrdiť, že perspektíva Európskej únie je stále na stole pre tieto krajiny a samozrejme je to aj správa pre občanov. Je to samozrejme aj príležitosť na posilnenie e, prepojení e, tak infraštruktúrneho, ako aj ľudského západného Balkánu. Myslíme si, že to bude prospešné nielen pre všetkých občanov regiónu, ale pre všetkých obyvateľov Európskej únie. Takže už teraz vám ďakujem za vašu e, podporu e, politiky rozširovania a samozrejme som veľmi rád, že teraz e, môžeme začať s rokovaniami a predovšetkým diskusiou. Ďakujem veľmi pekne. Johannes Hahn a ďakujeme za dodržanie rečníckého času 10 minút. Teraz prejdeme k výmene názorov a toto je všetko založené na veľmi komplikovanej procedúre. Bolo mi povedané konkrétne, kto môže hovoriť, aký dlhý čas a kedy. Musíte mať vyštudovaný matfiz, aby ste to dokázali pochopiť. Takže ani sa nepokúšajte zasahovať do tohto a pridržiavajme sa tohto zoznamu e, Takže zač- začneme Eduardom Kukanom a ten má rečnícky čas 3,5 minúty. Thank you very much, Mr. Chairman. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený pán komisár, kolegovia. Nebudem opakovať to, čo ste povedali na začiatku, ale pripojím sa k slovám predseda Juceho. Toto sa nesmie opäť stať. Západný Balkán bol vysoko na zozname priorit a na našom programe minulý mesiac. Vidím pozitívny vývoj, ktorý sa začal prejavom pána e, predsedu Junckera a pokračoval prezentáciou stratégií vo februári a teraz aktívne sa riešia priority belgického predsedníctva a táto medzi nimi opäť musíme získať dôveru v integračný proces, viac sa zaangažovať a strategickejším spôsobom e, do práce krajín v regióne. E, správy hovoria o napredovaní krajín. Niektoré krajiny sa vydali na európsku cestu. Som veľmi rád a vítam odporúčanie pre otvorenie rokovaní s Macedónskom a Albánskom. Obe tieto krajiny naozaj tvrdopracovali v ostatnom období a dostali aj toto odporúčanie. Je to dôležité rozhodnutie a skutočne dúfam, že sa v rade potvrdí. Toto sú konkrétne a hmatateľné kroky, na ktorých treba ďalej stávať a zároveň sme veľmi jasne zdôraznili očakávania, ktoré musia byť splnené predtým, než sa začnú eh, dôveryhodné rokovania. Musíme implementovať reformy, najmä právny štát a úcta k základným hodnotám, základným právam. To sa týka Bosny a Čiernej hory, kde už sa rokuje o prístupe aj tým štátom, ktoré sa iba pripravujú na otvorenie rokovaní. Ja by som sa sústredil na pripomenutie celkového fungovania demokratické inštitúcie a justície, boj proti korupcii a slobodu médií a občianske slobody. Každá jedna krajina tohto regiónu má určité problémy v týchto veciach. A napokon štáty v tomto regióne napredujú tým, že si vyriešili bilaterálne záležitosti. Vidíme, že v dobrej viere sa budujú medzisúsedské vzťahy EÚ veľmi jasne sa vyjadrilo, že pomôže štátom regiónu prekonať početné spory a napätia a v tomto prípade niektoré členské štáty EÚ musia preukázať viac zodpovednosti. Rád by som skončil tým, že poviem, že e, prístup k Európskej únii nebude možný, kým sa nevyriešia úplne bilaterálne problémy. Pán Preda ma poprosil, aby som za ňoho hovoril k Bosne a Hercegovine, takže budeme ešte raz žiadať o slovo za ňoho. Ďakujem, Eduard. Ďalším rečníkom za SND, pán Pikula. Máte dve minúty a pol. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. Vítam vás tu v mene skupiny socialistov a demokratov. Je mi ľúto, že nebolo možné odprezentovať minulý týždeň tento balík o rozšírení, ale som rád, že máme túto možnosť dnes. Mimoriadne vítame pozitívne odporúčanie Macedónsku a Albánsku. Za ostatné mesiace Macedónsko dokázalo, že má politickú vôľu posunúť sa ďalej s reformami, že chce vybudovať silný konsenzus medzi vládou a opozíciou v spolupráci s EÚ a občianskou spoločnosťou. Jean Monnet je napríklad také fórum, na ktorom sa pertraktujú posuny v tejto veci. To, čo robí nová vláda Albánsko, si plne zaslúži pozitívne odporúčanie. Táto krajina naozaj postupuje ďalej s reformami a pozorujeme pokrok aj v iných kľúčových prioritách. Albánsko, ktoré zažíva skúsenosti s touto agendou, potom môže ďalej odozdať skúsenosti krajinám v regióne. Čo sa týka Čiernej hory, tam sa proces e, rozširovania únie rozbehol a keď Čierna hora splní všetky požiadavky, tak sa jej bude možné, e, jej bude možné ponúknuť plné členstvo. Čo sa týka odporúčaní tejto správe, sú tu isté obavy o právny štát, ten zostáva krehký, e, nenapredovalo sa v úlohe média vyjadrovania, slobodného sa vyjadrovania, ale hlavná správa je predloženie mm, dotazníka po mnohých odloženiach a odkladoch. Niektoré ústavné záležitosti sú problémom pre decizné záležitosti. V Kosove komisia popísala za ostatné roky, že právny štát, justičná reforma a dialog so Srbskom potrebujú ešte ďalšie úsilia. Dohoda s Čiernou horou je niečím, čo treba uznať a rád by som pokračoval za Kate Piri, ktorá je spravodajkyňou v Turecku. Pred rokmi sa udialo kontroverzné referendum v Turecku v novej ústave a iba 51% prišlo k urnám a celkovo to bolo negatívne hodnotené zahraničnými spravodajcami. Nový prezidentský systém nezaručuje demokraciu. V niektorých členských štátoch e, žiadajú od komisie, aby vyhodnotila dopad e, týchto krokov. Juncker, Mogherini slúbili, ale nevyvodili sa politické dôsledky z tejto správy. Prečo Európsky parlament nepovedal jasne, či nová ústava je v rámci požadovaných parametrov. Európska únia môže mm, potom sa pýtať, či chcú naozaj pokračovať v nastolenom projekte, aj keď už uplynuli, uplynul rok, e, rokovanie. Ďakujeme, pán Picula. Slovo dostáva pán Tenok. 3 minúty a pol, lebo je koordinátor za ECR a takisto e, za Čiernu horu je spravodajcom. Ďakujem, pán predseda. E, úprimné privítanie pánu komisárovi Hanovi a ja vítam tento balíček o rozširovanie. Týchto sedem krajín sa snaží vstúpiť do EÚ. Sú to kandidátske krajiny. Ja som bol minulý týždeň v Štrasburgu. Som veľmi rád, že sa to všetko vyriešilo, čo branilo dobre veci a že tu teraz môžeme hovoriť o kľúčových záležitostiach rozširovania Európskej únie, čo je mimoriadne eh, dôležité najmä pre mňa. Som síce z krajiny, ktorá odchádza z EÚ, ale vítam to, že iné krajiny vstupujú do tejto oblasti mieru a prosperity, do tohto projektu na kontinente Európskej únie. Vítam fakt, že Macedónsko dostalo zelenú a môže začať rokovania to by sa mohlo podariť, tu by sa mohlo podariť odblokovať tú slepú uličku, do ktorej sa dostalo a takisto Albánsko dostalo pozbudenie. Hovoriť o Albánsku a Čiernej hore som spravodajcom k týmto témach. Nedávno sa odohrali stretnutia a potom dohody o hraniciach s Kosovom. Malo by to byť úspešné pre voľby Čiernohorského prezidenta, pretože Čierna hora naozaj sa posunula na vyššiu úroveň. Teraz máme 30 otvorených kapitol v rámci rokovania a 3 už boli predbežne uzavreté. Keď som bol nedávno v tejto krajine a pozeral som sa na perspektívu 2020, ktorú pripravil pán predseda Juncker. Videl som určite dôvody na obavy, ale ide tu len o všeobecné indikácie, nie o záväzné ciele. Takže je logické, že si stanovíme čas, kedy odhadom by Čierna hora mohlo vstúpiť do EÚ. Odhadujeme to naozaj tých nasledujúcich 5 až 10 rokov. Ja osobne si myslím, že by E, krajiny mohli trošku počkať a vstupovať blokovo celé skupiny krajín, ale v takejto skupine vždy sú tí, čo sú v popredí a vždy tí, čo pokrivkávajú pozadu, ale treba to e, brať rovno právne, treba posilniť e, právny štát demokraciu, inštitúcie vlády, administratívy, to je spoločná téma boje s organizovaným zločinom a korupciou, to som už hovoril e, roky, a najmä ochrana médií a maloletých, práv maloletých. Kolegovia, hovorili ste práve, že Turecko zostáva problematické. Práve sme počuli teraz skôr prezentáciu k Cypru, kde sa tiež hovorilo o tom, že Turecko e, porušuje výhradnú hospodárskú zónu tohto štátu pod zámienkou e, turecké námorné sily sa zúčastnili na operácii iného členského štátu, e, ktorý tam skúmal zásoby zemného plynu a ropy. To bolo neakceptovateľné. Ale súčasť Turecko ako člen NATO eh, si teraz nakupuje ruské strely. Takisto v Sýrii sa eh, Turecko nezachovalo najlepšie, keď tam prišlo o život. Prišli o život civili. A Turecko jednoducho spochybňuje svoje vlastné právo ďalej rokovať, keď sa koná týmto spôsobom a takto porušuje zásadné a základné ľudské práva. Toľko z mojej strany, pán predseda. Kolegovia, asi 20 chcete hovoriť. Ja chcem to len umožniť. Skúsme to, ale musíte sa pridržať časového e, rozvrhu. Minúta a pol, nech sa páči ďalší rečník. Ja sa pokúsim, hovorí pán Mezerič, pretože nezopakujem tu, čo tu už odznelo. Poviem len to, že som veľmi rád, že som si vypočul to, čo tu už všetko odznelo že sa začínajú nové zintenzívnené úsilia komisie od septembra a že sa robí niečo praktické, ktoré predostiera perspektívu pred Západný Balkán. Takisto vítame silné záväzky bulharského predsedníctva, ktoré sú, až, ktoré sú veľmi zjavné. Je tu napomocná aj rada. Dúfame, že bude súhlasiť s kandidátskou pozíciou Macedónska a to, tá, táto zelená eh, na križovatke, metaforicky povedaná, bude konzistentná s našimi úsiliami. Čo sa týka zásady zabezpečenia toho, že nikto, nikoho nenecháme vzadu, nikto eh, nepríde o podporu zo strany Európskej únie, kto chce vykonať tieto veľmi dôležité reformy, ale chcem sa spýtať kolegov, že či keď budúci rok bude európska kampaň do Európskeho parlamentu, aby sa zdržali od politických narratívov vnútroštátnych, aby ich nevznášali do európskej kampane, pretože toto sme mali pred 5 rokmi. E, komisia si to všimla. Chcel by som iba počiarknúť, že plne podporujeme priority, ktoré sú v správe komisie, právny štát, demokratické inštitúcie v kapitole 23 a 24. To sú dôležité nové kapitoly, napríklad pre Čiernu horu, sú zásadného charakteru a som veľmi rád, že takto isto môžeme pokračovať v celej Európskej únii, nie len s prístupovými krajinami. A napokon dovolte mi spomenúť, že by sme chceli obnovené úsilia v oblasti, ktorá bola na zozname priorit, potom nebola, a je to životné prostredie a energetická politika. Vidíme tu príbehy rôzne v rôznych prístupových krajinách. Boli by sme radi, keby sa aj toto dostalo medzi priority. Veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme, pán Mezerič. Čo sa týka vašej otázky, to tiež závisí od toho, kto bude tzv. špicen kandidát politických strát. Ale čo sa týka toho, keď sa pozrieme na francúzského prezidenta. Uvidíme, aký bude náš špicen kandidát v roku 2019. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som iba trochu objasnil e, tie otázky, čo sa e, týkalo prezentácie balíčka o rozširovaní. My sme sa vnímame ako spojenec e, komisie, avšak e, nie vždy sa tak cítime ako spojenci komisie. A, samozrejme. Toto je proces, ktorý je kritický tak pre nás, ako pre Európu a samozrejme pre proces samotný. samozrejme, toto neprezentuje e, predovšetkým príležitosť pre krajiny, ktoré sa vydávajú trajektóriou k smeru e, Európy a ktorí chcú byť súčasťou našej rodiny. Len samozrejme v prvom rade musím povedať e, niekoľko slov o Turecku. Je jasné, že už ťažko povedať, že Turecko nemôžno považovať za kandidátskú e, krajinu. Samozrejme, sú oblasti spolupráce zásadného charakteru, e, e, povedzme, ten model spolupráce sa mi síce nemusí mm, páčiť ako taký, ale je nevyhnutné spolupracovať v týchto oblastiach. Ale samozrejme e, nemôžeme hovoriť o Turecku ako o kandidátskej krajine, lebo v podstate tým e, pádom iba degradujeme prístupový proces e, a Turecko už nesplňa žiadne kritéria definície kandidátskej krajiny. A e, samozrejme, tam naše nádeje jednoducho musíme opustiť. Samozrejme, niečo iné sa deje v Čiernej hore. Vrátili sme sa z Podgorice z pozorovateľskej e, misie a videli sme, že Čierna hora vníma veľmi pozitívne európsku perspektívu. E, e, krajina, ktorá síce nie je a nechce byť spolu s baličkom spolu so Srbskom, no a samozrejme, ktoré chce byť posudzované oddelenie. A samozrejme tieto krajiny e, predstavujú rozličné stupne e, pokroku a musíme k ním pristupovať ako k takým. Mne sa páči rozhodnutie komisie otvoriť rokovania s Macedónskom. E, myslím si, že v Macedónsku sa situáciu podob- rieši podobne ako v Albánsku. Je tu pozitívna vízia a je to nevyhnutné, pretože Balkán je Európa a sú súčasťou budúcej Európy. Musíme byť jednoznačné úspešní eh, v tom, eh, aby tieto eh, rokovania boli potenciálne ukončiteľné do roku 2024, ale musíme odvádzať individuálnu prácu krajinu po krajine. A ďakujeme komisárovi za dobre odvedenú prácu. Thank you, Fabio Castaldo. After the... Ďakujem Fabio Castaldo. Po koordinátoroch skupiny je teraz otázka sú teraz priestor pre e, spravodajcov. A teraz spravodajca pre Srbsko, pán David McAllister, na dve minúty. Takže budem sa snažiť byť e, čo najstručnejší a chcel by som povedať niekoľko slov, e, že som si prečítal túto správu. Um, Vítam, že správa o tejto krajine ukazuje, že proces rozširovania sa spolieha na podmienky a kritéria. Sú to zásady, na ktorých trvá komisia. Ďakujeme jej za to. A čo sa týka posúdenia stavu vecí v Srbsku, Čierna hora a Srbsko sú v popredí prijímania. Vláda v Belehrade sa snažia hospodárske reformy, ktoré aj preukazuje výsledkami. E, implementuje reformy v oblasti právneho štátu, základných práv, však zostávajú tie najdôležitejšie úlohy pre Srbska. Rokovania o prístupe k EÚ e, sú v súčasťou širšieho procesu modernizácie reforiem. V tomto kontexte, ako presvedčený o europoslanec, som presvedčení o tom, že parlamentný dohľad má aj takéto pozitívne účinky na krajinu. Vítam iniciatívu dialógu o budúcich vzťahoch medzi Belehradom a Prištinou. Je to dôležitá téma, všetci sme si vedomi toho, že Srbsko a Kosovo musia prehlbiť svoje zaangažovanie sa v, vo vzájomnom dialogu. A záverečný poznámok, záverečná poznámka, pardon, uh, ja začnem pracovať e, na správe o Srbsku. E, sekretariát má už harmonogram. Prvý náčrt, ktorý sa odprezentuje, bude hotový v lete a na jeseň pravdepodobne príde na plenárku. Toľko z mojej strany. E, využil som svoje dve minúty, teraz mám to potešenie prideliť slovo pani Schlein, ktorá je spravodajkyňou pre Albánsko. Nech sa páči, dve minúty pre vás. Ďakujem pán komisár, kolegovia. Hovorím v mene spravodajkyne EP pre Albánsko, ktorá tu dnes nie je. Vítame, že Európska komisia prišla s odporúčaním otvoriť rokovania o pristúpení s Albánskom. Albánsko si zaslúži toto pozitívne odporačenie. Krajina začala implementovať veľmi komplexnú súdnu reformu, kde dochádza k reforme sektora spravodlivosti. Tento proces prebieha, ale vidíme už jeho pozitívny dopad na ďalšie kľúčové priority. Je jasné, že ďalší pokrok s reformou súdnictva posilní pokrok aj v ďalších prioritách, ako je boj proti korupcii a organizovanému zločinu. Preto je veľmi dôležité pre krajinu, aby si zachovala tento, túto hybnú silu. Táto reforma bude pokračovať aj v najbližších rokoch, pretože ide o dlhodobý proces a politická vôľa a rozhodnutie zapojiť sa do takejto komplexnej reformy je silnou obhajobou európskych ambícií krajiny. Skúsenosti Albánska s takouto komplexnou reformou súdnictva budú užitočné aj pre ostatné krajiny v regióne. Európska komisia ocenila pokrok vo všetkých reformných prioritách a vzhľadom na pokrok, ktorý sa už dosiahol, je teraz ešte dôležitejšie zachovať a dokonca prehlbiť reformné úsilie. Z nášho pohľadu môžeme len súhlasiť so závermi komisie, že pretrváva v krajine politická polarizácia. Je tam silná opozícia, ktorá realizuje efektívnu demokratickú kontrolu vlády či cez parlamentnú prácu a to krajine pomáha. Predsa ale treba ďalej pracovať na hlavných reformách spolu, aby sa krajina pohla vpred. Albánsko bude hrať konštruktívnu úlohu v regióne, chce zohrať pozitívny vklad e, vrátanie berlínskeho procesu a zlepšovania bilaterálnych vzťahov s priamými susedmi. To bude veľmi dôležité pre tieto snahy krajiny. Ďakujem. Ďakujem pani Schlein za to, že ste tu miesto pani Fleckenstein, za pána Fleckenstein. A teraz pán Zelinovič ktorý bude hovoriť za pána Vajgla. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán Weigl by chcel zdôrazniť za našu skupinu, že podporuje odporúčania začať rokovania o pristúpení. My si myslíme, že táto zelená posilní Macedónsko v tom, aby našlo e, vzájomne priateľné riešenia v oblasti názvu krajiny, to je spor s Gréckom. Brezino e, uviedol správe priority a tam je aj určitý harmonogram. Nová Macedonská vláda úspešne vedie krajinu z politickej krízy, zlepšila svoje vzťahy so susednými krajinami, vrátanie interetnických vzťahov a to sú ďalšie kroky na obnovu ochrany, obranných mechanizmov. Vláda je otvorenejšia k dialogu s politickými stranami občianskou spoločnosť, potom reforma súdnictva, boj proti korupcii, organizovanému zložinu. V správe komisie sa uvádza e, práve snaha vlády, ktorá e, sa prejavila v tejto oblasti aj v iných so snahou zrýchliť procesy, napríklad sloboda médií, regionálna spolupráci, funkčné trhové hospodárstvo, práva menšín. Aby sa stabilizovala politická situácia v Macedónsku, bude potrebné vytvoriť plnú spoluprácu medzi vládnúcou koalíciou, opozíciou a parlamentom a treba sa zamerať na reformy, aby sa zabezpečila euroatlantická budúcnosť krajiny. Európsky parlament to môže prispieť tým, že v duchu spolupráce medzi politickými stranami bude spolupracovať vo forme dialogu Jean Monnet, ktorý by mal čo skoro začať. Ďakujem. Ďakujem, pán Zelimovič. A teraz pán Kukan za pána Predu k Bosne. Hovoril si ale o minútu dlhšie, teraz dostanete len minútu a pol. Ďakujem uplynula už doba od prijatia posledného balíčka o rozšírení. Vidím zmenu atmosféry odvtedy. Aj na európskej strane sme dnes otvorenejší voči Západnému Balkánu. Uvedomili sme si, aké je dôležité by dať dôveryhodnú budúcnosť vstupu pre všetky krajiny v regióne. Určite dúfam, že 2025 je jasná perspektíva pre všetky tieto krajiny s tým, že budú dôsledne sledovať reformy súvisiace so vstupom do EÚ, najmä posilnenie právneho štátu a základných práv. Budú bojovať rozhodne proti korupcii, ktorá ešte stále kvitne v regióne a to by mala byť priorita. Pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu, tak správa potvrdzuje, spomalenie reformného tempa v dôsledku politických nezhôd. Myslím si, že politická elota by sa na základe tohto zistenia mala zamyslieť a zvrátiť tento vývoj. Ak Bosna a Hercegovina chcú dosiahnuť čoskoro e, štatút kandidátskej krajiny, tak sa to stane len, ak sa, budú, ak sa urýchlia reformy. Toto je síce e, volebný rok, ale e, tá snaha musí naďalej pretrvávať. Zdieľam tú naliehavosť, ktorá je tu uvedená, e, tých prípadov, ktoré sú uvedené vo volebnej legislatíve. Ja dúfam, že sa načas nájde kompromis a pomoc UN e, a EU E, pomôže tomuto procesu, hovorí Kristian Preda, spravodajca. Vynikajúce, ďakujem. Teraz koordinátori, spravodajci a vedúci delegácií sú spracovaní. A teraz sa dostaneme k kolegom, ktorí majú záujem o vyjadrenie. Dúfam, že som nikoho nevynechal. Mr. Kovačev, Mr. Frunzulika, Mr. Mavridis, Mr. Freund, Ms. Valero, Mr. Mezeric, and Mr. Hadjigorgiou. Missed anyone? Nechal som niekoho. Ja som neštudoval matematiku, aby som tento systém chápal, ale už si hovoril, nie? Takže môžeš hovoriť znovu. Ešte niekto? by sa chcel vyjadriť? Dobre, pán Pikula, máte čas do polnoci? OK. Takže spravíme to takto. Do 7. máme čas. Takže pokúsme sa to zvládnuť, aby aj komisár Hán mohol odpovedať na vaše pripomienky, aby mal nejakú takú štvrť hodinku 20 minút, takže rečníci, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja budem stručná. Ďakujem, pán komisár. Mám len jednu otázku. Je to veľmi stručná otázka. Týka sa posledného vypočutia v americkom kongrese k situácii v Bosne a Hercegovine. Je ko- pri- pripravujete sa na to, že by Bosnia a Hercegovine mohla vláda zlyhať po oktobrových voľbách, pretože sú tam návrhy, ktoré sú v rozpore so, s ústavným súdom a jeho zisteniami. V Amerike vychádzajú z vystúpenia Palmera v kongrese, ktorý hovorí, že sa situácia môže zhoršiť a dostať do slepej uličky. Keby ste bol taký láskavý povedať, Aké opatrenia pripravujete pre Bosnu a Hercegovinu eh, po oktobrových voľbách, ak by došlo k vážnym problémom? Áno, ďakujem. Teraz pán Pikula, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem povedať niekoľko slov. Je tu niekoľko slov, ktoré si myslím, že musím povedať na túto situáciu. Pokiaľ je o Bosnu a Hercegovinu, tak výsled minuloročný dotazník sa ukazoval ako ten vrchol, ale teraz vidíme, že to už nie je taká úspešná situácia a reformy neprebiehajú, ako by mali. Štátna správa sa reformuje. Je troška úspech boj proti korupcii, reforme súdnictva a boji proti organizovanému zločinu Vidíme tu ale politické tlaky, zastrašovanie novinárov a obmedzovanie slobody prejavu. Bosna a Hercegovina sú jediná krajina, kde nie je správne vytvorené súpisy a parlamentná spolupráca ve- nie prebieha hladko s Európskym parlamentom. Nádej na pokrok tento rok je veľmi nízka, pretože je to volebný rok a nový volebný zákon nezodpovedá celkom štandardom. A zdá sa, že tento vývoj vzdialuje, oddialuje krajinu od jej nádejí na vstup do EÚ. Teraz pán Mezerič, ktorý je tu tiež za niekoho iného. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja som tu za pána Šoltesa, ktorý žiaľ, nie, tu nemôže teraz byť je spravodajcom pre to tému a povedal, ako už komisia povedala v správe o pokroku a jeho spomalení v Kosove, preto je dôležité, aby vláda Kosova pokračovala v reformách, ktoré už začala realizovať a aby sa zamerala všetkou svojou energiou na ich realizáciu v praxi a nie len na papieri. Je dôležité pokračovať v boji proti zločinu, organizovanej korupcii a posilniť snahy o vytvorení nezávislého súdnictva. Dosiahol sa určitý pokrok, ako napríklad integrácia e, sudcov a prokurátorov do súdnického systému, ale je tu stále veľa politického tlaku a korupcie. Boj proti korupcii má pokračovať, pretože je to jedna z hlavných požiadaviek bezivízového režimu. Potom je tu zákon o odborných komorách, čo vyvoláva problémy. Medzinárodné právo je vážna vec, ktorú treba rešpektovať. a Kosovo sa, Kosovo sa chce stať súčasťou a hrať významnú úlohu v medzinárodných organizáciách. Je veľmi dôležité aj naďalej pokračovať v dialogu medzi Prištinou a ostatnými časťami. A energetika stojí pred veľkými problémami a takmer sa tu nedosiahol žiaden pokrok v oblasti životného prostredia. To hovorí pán Šoltes a ja dúfam, že európske strany budú mať e, vplyv na výber špicen kandidátov v najbližších voľbách. Ďakujem. A teraz ďalší rečníci E, Zague, pán Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem len povedať, že dúfame, že rokovania medzi Gréckom, ale pokiaľ ide o názov a finalizáciu, E, že dove, dospejú do úspešného konca. Teraz Turecko. Ja chápem, že mnohé krajiny EÚ si uvedomujú, čo sa tam deje. A predsa e, e, možno, že ten vplyv udalosti z Turecka nevyvinul dostatočný tlak Mnohé, po mnohé roky boli vzťahy s Tureckom v limbe, neviedli nikam, nemali žiaden pozitívny výsledok. Ako povedal pán komisár Han, nesmieme strácať čas. Vy ste boli v komisii a viete, že naše politiky voči Turecku boli neúspešné. Všetky úsilia, uznesenia, správy nikam neviedli. Chcem len zopakovať, že opakovanie takéhoto úsilia unavuje. To som si niekde prečítal minulý deň. Viac ako 600 detí pod e, mladších ako 13 rokov e, alebo mladších ako 3 roky, pardon, sú vo vezení v Turecku. A nedávno sa dostala do vezenia ďalšia žena s dieťaťom mladším ako 3 roky. 300 detí je v tureckých väzniciach. Máme tu určitý odkaz alebo referenčnú hodnotu, proste je povinnosť podporiť rokovania v Turecku aj v oblasti konečného riešenia s Cyprom. Jednoducho, keď ignorujete 40 rokov vývoja. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Teraz pán Kanete kalnete. Ďakujem, ja takisto vítam e, balíček, e, ktorý navrhuje, aby Macedónsko a Albánsko začalo prístupové rokovania. Tieto rozhovory budú prvými rokovaniami, ktoré sa naštartujú za ostatných 5 rokov. A je to veľmi dôležité posolstvo pre všetky krajiny Západného Balkánu. Dúfam, že Európska rada v júni dá zelenú samotnému začiatku Eh, prístupových rokovaní. Podľa mňa a podľa mojich skúseností tento proces bude kľúčový pri vysporiadaní sa problémov ako eh, korupciou, organizovanými zločinmi a nepokojami v regióne. Eh, prinesie to stabilitu a zlepší susedské vzťahy na Západnom Balkáne. Takisto som presvedčená o tom, že tieto ašpirujúce krajiny a navrhy komisie Eh, ilustrujú našu spoločnú eh, snahu eh, vysporiadať sa s nelegitímnymi snahami v krajinách západného Balkánu. Musíme sa nastaviť na rok 2025, kedy prvá respektíve všetky kandidátske krajiny budú schopné ukončiť rokovania a e, vstúpiť do Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem pani Kalniete, pán Frunzulica. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený pán komisár, vážení kolegovia. E, čelíme významnému roku kedy 6 krajín, ktorí majú veľmi dobrú expertízu na západný Balkán a ktorí budú predsedať Rady Európskej únie. Bulharsko, Rakúsko, Rumunsko v regióne a potom samozrejme Fínsko, Chorvátsko a Nemecko. Je to jedinečná príležitosť priniesť riešenie na konci tohto obdobia. E, a naozaj to riešenie nie je ľahké. A komisár, toto je moja otázka na vás. Čo očakávate od e, Sofijského samitu a takisto e, od posledného samitu e, v Londýne, pretože stále názov Macedónskej republiky je stále kľúčovým na, predpokladom úspechu riešenia na Balkánskom poloostrove. Stále mm, Macedónčania, respektíve ľudia e, z bývalého Firom, Ehm, sa rozhodujú v referende, či toto meno si ponechajú navždy, respektíve či eh, v Grécku eh, vláda rozhodne v spojení so Syrizou. Ehm, pretože inak to nebude kredibilný rozširovací proces Európskej únie. A naopak podkope eh, to kredibilitu nielen regiónu, ale aj celej Európskej únie. A to je nesmierne dôležité. No a samozrejme v druhom slede záležitosť s Kosovom eh, mm, a vzťahov so Srbskom. Ale v prvom rade to prvé a samozrejme aj to druhé ide o to eh, dať príklad západnému Balkánu. Preto musíme eh, zjednotiť naše sily, aby sme konečne vyriešili tento problém. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Eh, pani Valero. Ďakujem veľmi pekne. Teraz mám otázku na pána Hána ohľadom Turecka. Vy ste o ňom veľa nepovedali, ale eh, je jasné, že Turecko sa posúva čoraz ďalej od Európskej únie. A ale takisto sme veľmi dôležitými partnermi. A tu je aj otázka, samozrejme prístupových rokovaní. Tieto prístupové rokovania sa skončili e, pre komisiu alebo nie? Alebo aké druhy partnerstva e, budeme v budúcnosti vnímať, pretože to zahrňa mnohé kroky. Pretože vo väčšine oblastí je to buď v veľmi skorej fáze, alebo zaznamenávame mierny pokrok, lebo Turecko je dobre pripravené, avšak e, tento rok sme nezaznamenali vôbec žiadny mm, pokrok. Takže čo očakávame od budúcej správy od Turecka? Či vôbec bude takáto e, správa, alebo jednoducho e, prerušíme tú kontinuitu prístupových rokovaní úplne? Ďakujem pani Valero. Teraz pán Kovačev. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať eh, komisárovi eh, za jeho snahy v regióne a za pretlačenie európskej agendy v tejto oblasti. A chcel by som sa opýtať, ak eh, je vaše nahliadanie na grécku pozíciu, či budú súhlasiť so začatím prístupových rokovaní, ale povedia a zablokujú prístupový proces do NATO a aké je odporúčanie komisie. Pretože čoskoro zaznamenáme pohyb aj v tejto oblasti a potom e, v druhom slede e, Sofijský summit e, potrebujeme vedieť, a pani Kalniete už to povedala, potrebujeme veľmi silný politický signál nielen ľuďom v regióne, ale na celom svete, ostatným globálnym hráčom, že budúcnosť tohto regiónu je v Európe a nikde inde. Dúfam, že tento ideálny prípad by tu. Ehm, moja výzva týmto piatim krajinám je mm, taká, aby znásobili e, svoje snahy, aby e, v Sofii vyslali veľmi zrozumiteľný politický e, signál. Ehm, ideálne by bolo, keby sme mohli začať rokovanie so šiestimi krajinami vrátane Kosova, ale potrebujeme silný signál a prípravu. Ehm, viem, že Eh, komisia, ako aj pani Mogherini. Robíte všetko vo, vo vašich silách, ale možno budeme potrebovať robiť čo? Ešte znásobiť. Ďakujem, pán Kovačev, pán Mavrides. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Myslím si, že mm, moji kolegovia mi uľahčili situáciu. Na 100% je milé, že komisárovi sa zdá, že e, na Západnom Balkáne e, vedci napredujú a vidia budúcnosť e, v Európskej únie. Ale minulý týždeň bola tu pripomienka zo strany pána Junckera, respektíve pani Mogherini, ktoré povedali, že niektoré iné krajiny, ako napríklad Rusko alebo Turecko, už vstúpili do tejto oblasti s tým, že sa ju snažia mm, ovplyvniť. Ako je, aké sú na tom tieto snahy a ako to môžeme zmeniť. E, čo sa týka Turecka, jedna veľmi jednoduchá otázka. Myslíte si, pán komisár, že e, v Turecku existuje nezávislá súdna moc a nazve Nazvali by ste krajinu, ako je Turecko, pod Erdoganovou administratívou ako kľúčového strategického partnera e, v ohľade k migrantom. Zatiaľ čo? 200 tisíc, e, že ďalších 200 tisíc utečencov spôsobili oni sami. Práve e, hovorím o invázii do Afrínu. A samozrejme, môžeme používať diplomatický jazyk ale e, sú chvíle, kedy si musíme povedať, že e, už stačilo. Ďakujem, pán Andordeli. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Samozrejme, vítam túto správu, ale namiesto analýz týchto správ by som si chcel vypočuť e, vyjadrenie zo strany komisára k vystúpeniu pána Macrona na štrasburskej plenárke minulý týždeň, kde sme videli veľmi eh, sklamané reakcie od regionálnych politikov. A môžem povedať, eh, že to spôsobilo významný regres eh, až reset situácie naspäť do roku 2014. Keď hovoríme o týchto snahách, pretože niektorí kolegovia eh, spomínali kredibilitu a spochybňovali kredibilitu európskeho procesu rozšírenia. Myslím si, že naozaj táto kredibilita utrpela minulý týždeň práve kvôli vyjadreniam francúzského prezidenta, ktoré prišli iba dva mesiace po tom, čo komisia predstavila svoju stratégiu. A keď eh, počúvame snahy a priority bulharského predsedníctva a ostatných strán, ktoré sú za rozšírenia, v neposlednom rade našich vlastných snách v parlamente, môžeme očakávať dokončenie reforiem EÚ pred vstupom týchto krajín do EÚ. To je si myslím, že je stále veľmi e, krátkozraké, e, pretože my tieto krajiny potrebujeme na zaistenie bezpečnosti. Takže rád by som si vypočul váš pohľad na vec. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Podľa môjho zoznamu je posledným rečníkom. Nie je ešte posledný. To som nemal povedať. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Rád by som sa vrátil, hovorí pán Front, k tomu, čo povedal môj priateľ pán Frunzulika, Frunzulica, pozitívne výsledky, ktoré môžeme očakávať od takého predsedníctva, ktoré teraz vedie Európsku radu. Ja by som povedal niečo iné, čo sa týka Rakúska, ktoré bude viesť Európsku radu. Subsidiarita, bezpečnosť a Brexit. To sú priority rakúskeho predsedníctva a ja som nepočul ani slovičko o Západnom Balkáne. Chcem vás poprosiť, pán komisár, keď ste hovorili s premiérom, pokúšali ste sa i ovplyvniť rakúsku vládu nejakým spôsobom, aby dala dôraz aj, aj na vec Západného Balkánu? Táto vec e, naozaj leží na srdci Rakúsku, ktorého dejiny e, sú dejinami dobrých vzťahov, viac ako dobrých vzťahov s touto časťou sveta. Ďakujem. Ďakujeme vám. Ešte niekto sa chce ujať slova? Nie je tomu tak, takže slovo má Johannes Han. Nech sa páči, odpovedzte na toľko otázok, nakoľko len dokážete. Ďakujem pekne, pokúsim sa ich trošku zoskupiť. K Turecku. Myslím si, že všetci e, to vidíme podobne. A po druhé, poznáme stanoviska členských štátov. Je len jeden štát, o ktorom viem, že je za ukončenie prístupových rokovaní Turecka. Ostatné štáty sú za to, aby boli dvere ešte otvorené. Ale možno treba, podobne ako vy hovoríte, trošku prispôsobiť financovanie prístupových rokovaní. A my sme už e, isté kroky v tomto urobili. Mali by sme byť ambicioznejší pri e, posúdení polovici obdobia ak by som sa venoval financiám ako takým, je to 100 miliónov a 75 miliónov v rezerve. Aj parlament a rada súhlasila, takže súhlasili, takže by sme sa nemali nejako doťahovať, kto zoškrtá z, toho, z tejto sumy viac. Mali by sme sa sústrediť radšej na to, ako vylepšiť naše vzťahy s Tureckom a myslím si, že situácia je každému jasná. Veci sa dostali do slepej uličky pri prístupových rokovaniach. A keď hovorím, že Turecko je kľúčovým strategickým partnerom, našim susedom, čo sa týka zemepisnej veľkosti štátu, počtu jeho obyvateľov, a pozícii, strategickej pozícii a externých a interných hrozieb, všetky tieto dôvody a mnohé dôvody sú na to, aby sme mali záujem o Turecko. Nadchádzajúce voľby, e, ktoré boli e, na, nastavené na istý termín, sa týkajú aj ekonomiky. A nemôže byť v našom záujme, aby sme mali nestabilné hospodársky a nestabilné finančne. Turecko to nie je v našom záujme. A nemalo by byť niečo také v našom záujme. Stále ešte navrhujeme, ak e, politické prostredie by bolo dostatočne priaznivé, aby Turecko dostalo mandát a pokračovalo v rokovaniach prístupových. Je, sú dôkazy, že je to v záujme aj EÚ, aj členských štátov EÚ, aj Turecka a že sú tu veci, ktoré sú na prospech minimálne colnej únie. Ale tie nadchádzajúce voľby, konkrétne kampaň e, v Turecku, dúfame, že nebude mimo Turecka, e, prispieva k rozptýleniu týchto nedorozumení aj v Európskej únii, aj v Turecku. Dúfajme, že to tak bude. A závisí mnoho od toho, ako Erdogan a jeho priatelia a kolegovia budú túto kampaň rozbiehať, ako bude prebiehať. Takže ak sa rozhodneme, vstúpi do racionálnejších vzťahov s Tureckom, nepochybne vznikne mnoho odlišných názorov na niektoré oblasti. Veľa sme kritizovali nielen vývoj ľudských práv, ale aj porušovanie napríklad hraníc a podobne. To sú veci, ktoré treba objasniť. Možno sa aj v budúcnosti vyjasnia ale zatiaľ treba aspoň uznať ten fakt, že Turecko a nie len Turecko, sú naši, je našim relevantným susedom a v našom vlastnom záujme by malo byť e, mať to na pamäti. A to je tiež dôvod, prečo sa rada rozhodla tak, ako sa rozhodla. K iným spomínaným krajinám napríklad problém s názvom krajiny. Som si istý, že v priebehu niekoľkých týždňov prídeme s riešením, ktoré vydláždi cestu k začatiu skutočných rokovaní s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko for the country, for its society, but also for the uh, rokovaniami dôležitými nielen pre tento štát, ale pre celý región v širšom zmysle a pre Albánsko. Kosovo. Samozrejme, že niektoré veci sa nevyvíjajú podľa mňa pozitívnym spôsobom, napríklad tie vydania, alebo akokoľvek to nazveme, vydanie 6 občanov do Turecka, e, kde zásady právneho štátu sú často ignorované. Na druhej strane, konkrétne e, schopnosť kosovského parlamentu prijať uznesenia v demarkačnej téme zlepšujú európsku perspektívu a to je súčasťou našej stratégie, že nebudeme prijímať také členské štáty, e, ktoré nemajú vyriešené problémy so svojimi vlastnými hranicami. A to tiež je predmetom rozhovorov, dialogu. Konkrétne z kosovskej perspektívy sa to niekedy vníma ako niečo, čo slúži záujmom len Srbska, ale nie je to tak. Slúži to záujmom oboch. Keby bol právne, bola právne záväzná dohoda, určite by to bolo na osoch obom krajinám. Určite by to pochopili veľmi pozitívne vo všetkých hlavných mestách regiónu. K Bosne a Hercegovine nechcem špekulovať, čo sa stane po voľbách, alebo či budú vykonané náležitým spôsobom, to uvidíme. ale treba rešpektovať volebné výsledky po tom, čo sa overí vykonávanie vykonávanie po medzinárodne uznaným spôsobom. A potom to bude mať aj vplyv na to, ako sa krajina vníma. Mali by sme umožniť dohodu v tomto zmysle, ale dôležité podľa mňa je to, že každý kľúčový politický hráč v tomto štáte si je vedomý tejto zodpovednosti. Prieskumy verejnej mienky hovoria, že ľudia v tomto štáte a celkovo občania Bosny a Hercegoviny sa ma pýtajú, či podporovať európsku perspektívu pre nich je naozaj dopyt po európskej perspektíve v týchto krajinách. A za tým sa skrýva strach, strach z inakosti. Mali by sme sa dopracovať k vzájomnému pochopeniu a vzájomným riešeniam, ktoré by rešpektovali rozličné, špecifické, citlivé záujmy, ktoré by rešpektovali rozličné etnika, ktoré žijú v týchto štátoch. A na národnej úrovni je tu apel nájsť riešenia orientované európskym spôsobom pre Bosnu a Hercegovinu. Treba umožniť a uľahčiť kľúčovým hráčom, aby mohli položiť na stôl to, čo chcú položiť na stôl. Ja osobne som ochotný sa v tom zaangažovať, ak by existovali náznaky, že je toto riešenie dobre premyslené. The Austrian um, Eh, presidency, I, I think... K rakúskému predsedníctvu um, je to jedna z hlavných oblastí aktivít, o ktorých som počul, čítal. Položil som si otázku, či by rakúsky minister zahraničných vecí eh, mohol navštíviť tento región, ak eh, Napríklad rumunské, korejské predsedníctvo, dokonca aj Fínsko by mohlo zohrať dôležitú úlohu, alebo iní hráči, ako je napríklad Nemecko. V princípe sú to všetko pozitívne záležitosti, ktorým treba prestúpiť bezodkladne. Teraz Sofia. Podobne ako pri východnom partnerstve, keď bol summit, Treba sa sústrediť na to, čo sa dá splniť. Podpora európskej perspektívy pri všetkých ašpiráciách krajín v tomto regióne, pretože ak nenapredujeme v spoločnej európskej hospodárskej oblasti a ak sa nevieme poprepájať e, železnicami a diálnicami lepšie, prípadne digitálnymi cestami, tak to nepodporí smer Európa, pretože potom bude stagnovať hospodársky rozvoj v eh, tejto oblasti. Vidíme, že tu je veľký potenciál a stále sme nevyužili mnohé možnosti. Ja som hlboko presvedčený, že nie som jediný, ktorý si to myslí, že rozbehnutie sa hospodárstva okamžite spúšťa aj reformy v politickej oblasti. Takže nedostatky rokovania, ale aj úspešné príbehy, veci, čo sa podarilo dotiahnuť do konca a v budúcnosti môžeme hovoriť aj o tom, ako fungujú súdy prvej a druhej inšta- inštancie. Ja by som rád videl isté usmernenia, podľa ktorých by sa dali posudzovať určité prípady, určité situácie, určité štandardy pri vydávaní rozsudkov, ale Ide tu vlastne o skúsenosti občanov. Takže hovoríme o kvalite súdnictva, o nezávislosti súdnictva, o transparentnosti. To sú veci, ktoré sa premietajú v kvalite prvostupňových a druhostupňových súdov. A to je tiež oblasť, ktorou sa musíme viac zaoberať. A myslím si, že to je ten ďalší krok keď hovoríme o decentralizácii alebo o kvalite alebo o výkone e, regionálnej miestnej reprezentácii. A potom inštitúcie, to je ďalšia vec, kde musíme pracovať presnejšie než v minulosti, dôslednejšie než v minulosti. Mnohí podnikatelia mi hovoria, z regionu aj mimo regionu, že dochádza ku korupcii najmä na miestnej a regionálnej úrovni. Takže, aby sme zmenili, zlepšili reputáciu týchto krajín, tak sa musí zmeniť aj situácia priamo v teréne a preto budeme venovať my viac pozornosti tejto oblasti. Srbsko, tam sme urobili naše posúdenie a myslím si, že Srbsko je kľúčovým hráčom v regióne. Prezident a jeho spojenci odvádzajú odvážnu prácu, pokiaľ ide o dialog a pripravujú a diskutujú o veciach aj interne a v prípade potreby reagujú takým vnímavejším spôsobom, než tomu bolo v minulosti. Ale to neznamená, že nevidíme existujúce nedostatky v oblasti právneho štátu. Máme spoločný plán činnosti a ešte stále čakáme na niektoré úlohy, ktoré musia byť splnené pretože sa dohodlo, že budú hotové do koncu roku 2016. Teraz je rok 2018 a ešte stále na to čakáme. Takže e, preto je dôležité chápať aj, aby, aby aj e, Srbsko chápalo, že to musí urobiť e, nestačí byť dobrý v jednej veci a druhé nechať tak a bez, nevenovať im pozornosť. Týmto sa dostávam k poslednému bodu. Prejav prezidenta Macrona a to, čo povedal. Myslím si, že to je dobrý príklad a dôkaz významu nielen našej stratégie, ale aj to, že hovoríme len o jednom dátume. Je to indikatívny dátum 2025 a vyvolalo to reakcie takého typu, že táto situácia mimo aj vo vnútri regiónu nadobudla hmatateľnejšie, konkrétnejšie obrysy. Doteraz to bolo pekné, neproblematické, niečo slúbiť, európsky ku budúcnosť, pretože to nebolo až také, úžas, také skutočné. Teraz je to skutočné, konkrétnejšie a samozrejme niektoré obavy sú jasné a je jasné, prečo sú. Preto hovorím, že tento dátum vyvolal pozitívny tlak na všetkých v regióne, aby pracovali tvrdšie aby mali výstupy. Ľudia vedia, že je to možné, ak e, zodpovední ľudia majú výsledky, ale je to tlak aj na členské štáty. Z môjho pohľadu sú tu jasné argumenty, ktoré ukazujú, ako môžeme zlepšiť naše vnútorné rozhodovanie a procesy schvalovania, tvorenia, formovania. Môžeme byť proaktívnejší a menej reaktívni. Preto príde komisia na jeseň s návrhom oblasti, kde si myslíme, že Únia môže prejsť z jednomyselného rozhodovania k väčšinovému rozhodovaniu i keď my sme chceli byť proaktívnejší, chceli sme riadiť procesy, ovplyvňovať ich a rozhodovať o nich tak, aby boli na globálnej úrovni, regionálnej úrovni a tvorili takto jeden celok. Takže je pochopiteľné, že takéto diskusie sú potrebné, ale úprimne poviem, ja na rozdiel od prezidenta Macrona si myslím, že to všetko sa má robiť paralelne. Nie je možné čakať roky, potom sa možno na niečom do, ro, o niečom rozhodneme a potom budeme pokračovať nejako v ďalšom rokovaní. Ja si myslím presne opak. Teraz máme tú dobu pozitívneho tlaku, ktorý sme potrebovali na to, aby sme sa pozreli aj na našu internú organizáciu, na naše postupy, aby sme videli, kde je priestor na zlepšenie a, je jasné, a kde je jasné, že došlo k výraznému zlepšeniu. A preto si myslím, že tieto veci treba riešiť. A napokon, tým sa dostávam k takému súhrnu. Myslím si, že si musíme pripomenúť a že ak aj ostatní naši partnery budú mať výsledky, tak aj my ich musíme mať. Musíme plniť to, čo sme slúbili a dohodli. Tu ide o našu vlastnú dôveryhodnosť a zodpovednosť ako únie Predsa my sme považovaní za soft power, mekú silu a sme ňou. A našou, na, našim najvyšším aktívom je naša zodpovednosť, naša dôveryhodnosť. A to je vždy ohrozené. A v tomto konkrétnom prípade najmä. Takže môžem vás len požiadať, aby ste vy ako poslanci začali túto debatu aj u vás doma. Je to nevyhnutné. Myslím si, že je to potrebné pre každé ďalšie rozšírenie a treba to robiť ale všetko súčasne, naraz. Takže ešte raz ďakujem vám veľmi pekne za váš neutichajúci záujem, aj za vašu veľkú podporu ja viem, že mnohí z vás sú mimoriadne aktívni v tej ktorej krajine a ja môžem len zopakovať, že budem, len, budem veľmi rád, ak Európsky parlament by mohol mať kancelárie, zastúpenia aj v týchto krajinách a pripravoval by aj tieto krajiny z hľadiska parlamentných postupov, parlamentnej práce pretože aj to je kľúčové kritérium pre budúce členstvo v EÚ. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem, Hannes. Kolegovia, skôr ako vyskočíte a odídete, ešte pár slov na záver. Ide tu o to, čo sa stalo v Štrásburgu minulý týždeň. Chcem povedať jednu vec veľmi jasne. Nie je to komisár Hahn, ktorý rozhoduje o programe a čase zasadnutí kolegia. Tam o tom rozhodujú iní ľudia. Ja som bol na začiatku presvedčený, že by bolo dobre uviesť správy o rozšírení v Štrasburgu. A ak by ste s tým súhlasili, tak chcem napísať predsedovi Junckerovi už teraz a požiadať ho, aby sa najbližšia prezentácia balíka o rozšírení u, uviedla v Bruseli. Teraz to bol prezident Macron, ktorý hovoril veľa. Ako vieme, kto bude hovoriť v apríli 2019? Počul som od komisára Hána, že pravdepodobne v apríli 2019 bude nová správa o rozšírení, takže nájdime dátum v Bruseli a tak sa dohodníme s komisiou. Chcem sa poďakovať komisárovi Hánovi za to, že dnes prišiel. Bola to veľmi užitočná výmena názorov, ktorá spustí prácu aj na našich správach. Tak spojme sily a správme z rozšírenia úspešný príbeh. Ďakujem a končím dnešné rokovanie.